So, ladies and gentlemen, distinguished... E, dámy a páni, e, dobré ráno. Vítam vážených kolegov, vážení účastníci. Som skutočne rád, že vás môžem privítať na tomto verejnom vypočutí o obnovení dôvery občanov v európsky projekt ktorý zorganizoval náš výbor pre petície. O toto vypočutie požiadali členovia výboru PETI, aby sa ozrejmili súčasné e, pohľady občanov na európsky projekt a po Brexite, e, po, po referende o Brexite a ďalších zmenách v Európe je to obzvlášť naliehavé. Cieľom je navrhnúť spôsoby, ako zvýšiť a posilniť dôveru občanov v európsku integráciu v dlhodobom meradle a ako povzbudiť konštruktívnu kritiku z mm, strany eh, jednotlivých aktérov, pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie. Eh, v rámci vypočutia sa budú konať dva panely. V, prvom, v rámci prvého panela sa bude eh, hovoriť o verejnej rozprave a podpore e, dialógu Európanov. V rámci druhého e, panelu budeme hovoriť o posilňovaní dôvery verejnosti v európsky projekt, aby sa preklinuli e, rozdiely medzi sľubmi a ich plnením. V rámci týchto dvoch panelov vystúpi európska ombudsmanka pani Orelli a viacerí experti vrátane zástupcov Európskej komisie, mimovládnych organizácií, akademickej sféry, mládežnických organizácií, think tankov pre verejnú politiku, vrátane médií. Som si istý, že toto vypočutie je aktuálnou príležitosťou pre poslancov, pre e, ďalších e, účastníkov, aby zareagovali na obavy občanov týkajúce sa udržateľnosti a budúcnosti európskeho, pro, európskeho projektu. Želám vám teda veľmi príjemnú a plodnú diskusiu. Som veľmi rád, že tu môžem teraz privítať pani Oreli, Európsku ombudsmanku. Pani Oreli, nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Dobrý deň. Som veľmi rada, že tu môžem vystúpiť a ďakujem za vaše pozvanie. Chcela by som zablahoželať výboru PETI za zorganizovanie tohto dôležitého seminára v túto dôležitú dobu. Nemyslím si, že by niekto z nás eh, predstieral, že máme všetky odpovede na všetky otázky týkajúce sa obnovy dôvery občanov v európsky projekt. Je to otázka, ktorá si vyžiadala veľa mentálnej energie poslancov Európskeho parlamentu aj všetkých ostatných inštitúcií a členských štátov. Po minuloročnom zvolení prezidenta Trumpa sa začalo o tejto kríze hovoriť ako existenčnej a začalo sa hovoriť aj o dominovom efekte pre členské štáty, pretože v tých týchto, mnohých z nich sa konali prezidentské a národné parlamentné voľby. Teraz e, už rok po e, referende o Brexitu, e, Brexite sa napriek eh, rôznym skeptickým názorom eh, táto eh, pochmurná realita nenaplnila, pretože neboli posilnené Eh, extrémistické strany a proeurópska centristická strana Emanuela Macrona je v tomto smere veľkou nádejou. V Spojených štátoch eh, prezident Trump si uvedomil, aké obmedzenia majú jeho prezidentské eh, právomoci a e, ukázala sa, aká dôležitá je úloha súdov a médií. Podľa niektorých špekulácií sa namiesto toho, aby e, sa Európska únia oslabila, táto, e, toto konanie Brexitu E, teda referenda o Brexite, ako aj prezidentských volieb v Amerike, paradoxne Európsku úniu posilnilo. Minulý týždeň oznela poznámka, že Brexit zaočkoval Európsku úniu proti populizmu. Uvidíme, či to je skutočne správne vyhlásenie. Žijeme v dobe mimoriadnej politickej volatility a podpora dôvery je čoraz ťažšia. Voliči v mnohých štátoch sa stali menej predvídateľní, pokiaľ ide o ich e, volebné preferencie, ale takisto sa zvyšila ich úroveň experimentovania, pokiaľ ide o voľbu e, nových nováčikov na politickej scéne. Tam e, chceme zvýšiť dôveru v Európsku úniu, ale nevieme, akým smerom. Veľa pozornosti sa venuje budúcemu vývoju eurozóny. E, zrejme po nemeckých voľbách sa ukáže viac ale dnes je veľmi dôležité, akú úlohu v tom všetkom budú zohrávať občania. Otázka je, či my vieme a dokážeme nejakým spôsobom príjmeť európskych občanov, aby prispeli k posilneniu európskeho projektu e, či už na úrovni e, jednotlivých členských štátov alebo občanov. Občania e, zrejme maj, e, si ani neuvedomujú, aké e, myšlenkové prúdy v súčasnosti prevládajú, pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie, ale vidia dôsledky politického manevrovania pre ich každodenný život výsledkom je polarizovaná politická rozpráva. Mnohí Briti si až teraz začínajú uvedomovať dôsledky Brexitu pre zdravotné zabezpečenie, pre dôchodkové systémy a pre ďalšie oblasti v rôznych odvetiach verejného a um, súkromného života. E, mnohí si e, až teraz začínajú uvedomovať politické výzvy a teraz si uvedomujú, že nie je možné ďalej hlasovať o e, tejto dohode, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní ich budúce životy. E, možno, e, keď budeme skúmať, prečo e, títo ľudia nevedeli vlastne, či a z akých dôvodov majú hlasovať za Brexit, je dôležité. V zásade Briti sa len sa rozhodovali pod vplyvom propagandy a rôznych politických sloganov. Európske inštitúcie musia nie zodpovednosť e, za všetky takéto e, veci. Je potrebné, aby sa rozhodovalo zodpovedne. Ako európska ombudsmanka Venujem veľa pozornosti posilňovaniu otvorenosti európskych inštitúcií. Táto otvorenosť má mnohé formy. Je to buď uverejnenie dokumentov, alebo verejné konzultácie a preklad všetkých dokumentov do všetkých jazykov EÚ a nie len do štandardných troch a takisto monitorovanie jednotlivých otázok s cieľom posilniť komunikáciu s občanmi. Je potrebné, aby sa to skutočne dialo e, spôsobom, ktorý zvýši účasť občanov EÚ. E, niekedy však nevieme, do akej miery e, potrebujeme tieto veci robiť s cieľom, aby to bolo všeobecne zrozumiteľné a úspešné. Mnohí ľudia majú príliš veľa práce s tým, aby sa postarali o svoje každodenné fungovanie a zabezpečenie živobytia pre svoje rodiny. Ehm, ale E, potrebujú niekoho, kto by v ich mene venoval pozornosť týmto otázkam a prekonával ťažkosti a využíval príležitosti. Inštitúcie EÚ musia byť otvorené e, nie s tým cieľom, aby každý jednotlivý občan bol informovaní o všetkom, čo sa deje, ale aby si to uvedomovali veri ich e, volení zástupcovia, miestne e, podnikateľské jednotky, aby všetci títo vedeli, čo sa deje a aby konali v záujme občanov. Myslím si, že transparentnosť rady je obzvlášť dôležitá pretože je to práve rada, sú to jednotliví ministri vysielaní do Bruselu presne s cieľom zastupovať národné záujmy, ktorí sú rozhodujúci pre riešenie týchto otázok. E, je potrebné, aby sme takýmto spôsobom posilňovali otvor, otvorenosť a transparentnosť, aby sme e, potlačali pocity ľudí, že Brusel je len Eh, ohniskom byrokracie. Eh, v súčasnosti skúmam práve túto otázku. Posudzujem, akým spôsobom sa eh, rokuje o legislatívnych návrhoch, ako sú do toho zapojení volení zástupcovia a samotná rada. Niekedy to utajovanie na úrovni rady a zatajovanie niektorých informácií pred kolegami a pred voličmi doma je veľmi eh, negatívne. Z politického hľadiska môže byť veľmi ťažké ukázať, ako sa jednotlivé pozície vyvíjajú s cieľom dosiahnuť dohodu. Ehm, ale treba mať väčšiu dôveru v, v schopnosť voličov pochopiť e, tieto dilemy. Je príliš ľahké zvalovať vinu na európske inštitúcie za to, že nedostatočne komunikujú. Áno, mohli by urobiť viac, to by sme mohli urobiť my všetci, ale e, primárnou zodpovednosťou členských štátov je zvýšiť e, povedomie a zvýšiť e, atraktívnosť EÚ, e aby mali ľudia vyššiu motiváciu zapojiť sa do procesov, ktorých výsledkom môže byť ovplyvnenie kvality ich života. To znamená, že akým spôsobom pravidla a zákony ovplyvňujú ich každodenný život. Ja pracujem aj na zvýšenie transparentnosti lobizmu a toho, kto má vplyv a prenikne do e, bruselských sfér. O tom ľudia vedia málo. Ak občania si neuvedomujú jednotlivé úlohy, ktoré zohrávajú európske inštitúcie a aké sú vzťahy medzi nimi, nemôžu e, pochopiť silu e, kooperácie, pretože vz, v konečnom dôsledku oni e, sú tí, ktorí e, sú adresátmi e, výsledkov legislatívneho procesu. To všetko je legitimné, je to potrebné a keď občania majú možnosť eh, buď cez médiá alebo občianskú spoločnosť dozvedieť sa, o čo v danom prípade ide, to je spôsob, ako zvýšiť celkovú demokratickú legitimnosť. Je potrebné ponechávať otvorené dvere, aby eh, sa a treba zabezpečiť, aby um, osoby, eh, aby funkcionári EÚ, ktorí odídu, e, nemohli sa zamestnať v súkromnej sfére. Európska únia e, môže byť v očiach mnohých ľudí e, nudná a nezaujímavá, ale Brexit a jeho dôsledky poukázali na to, aké príťažlivé môžu byť také osobnosti, ako je napríklad Macron a poukázali aj na nebezpečen, nebezpečenstvo takých osob ako je Lepenová. E, teraz sa aj vďaka úlohe Michela Barniera a Guy Verhofstadta v rámci procesu o Brexite zvyšuje pozornosť a záujem občanov o EÚ. E, zrejme e, média, predovšetkým verejnoprávne média, musia využiť e, túto príležitosť prostredníctvom inovatívnych programov a zaujímavým spôsobom musia zvyšovať e, informovanosť občanov o EÚ. Je tu však veľmi veľká, e, veľké riziko, že sociálne médiá môžu manipulatívnym spôsobom ovplyvniť verejnú mienku a môžu ohroziť toto úsilie. E, pokiaľ ide o výrazné zmeny v Únii, ešte nie je celkom isté, ako budú prebiehať, ale tá zmena je vo vzduchu a Brexit by mohol e, posilniť neočakávaným spôsobom EÚ. Všetci by mali využiť svoje schopnosti na to, aby naplnili očakávania a potreby občanov. E, nedávna tragédia to bol obrovský oheň v Grenfell Tower v Londýne poukázal na to, čo sa môže stať, keď vláda sa nestará o potreby občanov a ponechá na trh, aby e, riešil také otázky, ako je napríklad e, predchádzanie požiarom. Ľudia chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo spôsobom, na aký majú nárok a aby si štát a jeho verejná správa plnili svoje povinnosti, aby sa k ľuďom prestupovala ako k občanom a nie ako k zákonu zákazníkom. E, táto diskusia sa týka bezpečnosti domov, ale zároveň sa týka aj budúcnosti Európskej únie, aby v nej ľudia mohli prežiť svoj život. Záverom, e, je to takmer kliše, keď sa v takejto diskusii hovorí predovšetkým o obnove dôvery. E, krajiny, ktoré sa snažili prostredstvom viacerých ukazovateľov, ako je zdravie, bezpečnosť a tak ďalej, zvyšiť e, ich úroveň, majú aj vyššiu mieru dôvery občanov ale aby sa to dosiahlo, politici musia vynakladať veľa úsilia. Ja ako ombudsmanka spolu so svojimi kolegami v členských štátoch vás môžem informovať o tom, ako e, sú, aké sú názory ľudí, e, ktorým kolektívne slúžime. Ďakujem. Ďakujem, Emily, za toto vynikajúce vystúpenie blahoželám. Bolo to skutočne veľmi zaujímavé. A pretože my tu máme preklady, trmočenie do svojich národných jazykov. Dovolte mi, aby som použil teraz svoj druhý jazyk, ktorým je Slovenčina. Predtým, ako odovzdám slovo mojim steným kolegyniam, ktoré budú potom šéfovať jednej a jednému a druhému panelu Jude and Beatrice, Chcel by som sa veľmi stručne s vami podeliť o jeden veľmi živý zážitok. A je to zážitok z včerajška z tejto miestnosti. Včera sme sa minimálne 5, 5 hodín venovali petíciám z Veľkej Británie ohľadne Brexitu. Ešte sa ani nezačali rokovania o Brexite a už sme tu mali veľký počet petícií. A bolo veľmi impresívne počúvať argumenty občanov Veľkej Británie, prečo chcú zachovať našu jednotu a našu spoluprácu v rámci Európskej únie. Bolo to veľmi, veľmi impresívne. Ak budete mať chvíľu času, je to na internete, môžete si to skontrolovať. A ja som vlastne zistil dve veci. Poprvé, že existuje európska spolupatričnosť a zodpovednosť. A je najväčšie nebezpečenstvo, ak máme pocit, že politika ide, ide iným smerom, ako káže zdravý rozum a záujem občanov. A preto si myslím, že je veľmi dobré, veľmi otvorene hovoriť o všetkých súvislostiach, aj o e, tých momentoch, ktoré môžu byť nebezpečné pre budúci vývoj Európy. A po druhé, včera som mal veľmi silný pocit práve z tohto miesta, e, z tejto stoličky, že áno, existuje spoločný európsky duch, ktorý nás spája. V tých občanoch z Veľkej Británie, ktorí sú v ťažkej situácii teraz, pretože e, chcú bojovať za zachovanie našej jednoty, z ich vystúpení bolo veľmi jednoznačne cítiť, že Cítia to isté ako ja zo strednej Európy, alebo niektorí moji kolegovia z juhu alebo zo severu. Takže myslím si, že stojí za to bojovať za naše európske hodnoty. V mojom rodnom jazyku existuje porekadlo, že určité veci, dôležité veci si vážime vtedy, keď už ich nemáme. Zdravie si vážime vtedy, keď už nemáme rodinu, rodinné zázemie si vážime, keď máme nejaký problém, alebo nedaj Boh, stane sa niečo e, zlého. Takže nedopustíme, aby v Európe sa stali nejaké, nejaké zlé veci. Tak preto som veľmi vďačný vám všetkým, ktorí sa zúčastníte dnešného rokovania, že budeme o týchto veciach veľmi otvorene hovoriť. A teraz chcem pozdraviť mojich, moje ctené kolegyne Juda Beatriz a v prvom momente prvý panel, vedenie prvého panelu dozdávam Jude. Thank you. Thank you very much, uh, Paul. Thanks, Chair. Um, I think... Uh... Ďakujem. Takže predtým, než uvediem náš prvý panel, je tu už veľmi zaujímavé mať britskú poslankyňu, ktorá tu moderuje tento panel o tom, že je treba znovu nastúliť dôveru v európsky projekt, pretože ako povedala Emily vo svojom prejave, my bohužiaľ sme e, síce tou vakcínou na tejto ceste, ale zároveň sme aj jej obeťou. No a my, britskí europoslanci, v priebehu európskeho referenda sme sa ocitli v takej veľmi e, neprímej situácii. Bola to jedna z najodpornejších kampaní z politického hľadiska. A, ale bolo to veľmi užitočné, že sme sa mohli zamyslieť nad tým, kam smerujeme a zistili sme, že sme presvedčenými Európami a ja som určite jednou z tých, ktorí chcú, aby tento európsky projekt prekvital aj v budúcnosti a dúfam, že Británia zostane v budúcnosti súčasťou európskeho projektu. Uvidíme, čo príde v budúcich rokoch. No a tento príbeh s referendum má dve časti e, kampaň a referendum 40 rokov britského členstva v EÚ až do chvíle, kedy referendum bolo oznámené. No a potom je tu to obdobie po referende. A toto obdobie začalo v deň, kedy boli oznámené výsledky. A e, to, čo ľudia najviac hľadali ten deň na Google, bolo, čo je Európska únia. Nuž, bolo tam rozhodnutie, ktoré nikto neočakával, nemohli sa na neho pripraviť, až potom, keď prišlo, tak zistili, čo vlastne stratili. A e, dopad toho, že odchádzame z EÚ je obrovský, má obrovský, je, naozaj obrovský na britských občanov a taktiež je tu 4,5 milióna európskych občanov, ktorí žijú v Británii a taktiež Britov, ktorí žijú v kontinentálnej Európe. No a myslím si, že už vidíme, aký má dopad toto rozhodnutie. Nechcem hovoriť príliš dlho, ale myslím si, že treba povedať, že čo sa týka ukazovateľov dôvery, ktoré boli zozbierané externými organizáciami od hospodárskej krízy. Dôvera všetky inštitúcie v podstate úplne e, stroskotala, klesla a čo sa týka dôvery u všetky verejné inštitúcie Európskej únie a tak ďalej, tie musia mať zodpovednosť za znovybudovanie tejto dôvery v budúcnosti. No a čo sa týka komunikácie v Európe, tak E, tam máme spoločný osud. V 50. rokoch minulého storočia sme mali mierový projekt. V 80. rokoch prišiel v jednotný trh. V 90. rokoch prišla sociálna Európa. Rozvoj e, hospodárskej e, menovej únie potom padlo, padla železná opona, prišlo ďalšie zbližovanie. A teraz je tu otázka, čo 5. v 21. storočí. Na čo nám slúži Európska únia? pretože to, čo my sme našli na Prahu v, Európskej, v, pardon, v Spojenom kráľovstve, je niečo veľmi cenné. Môžete cestovať jednoduchšie, máte lacnejší roaming a tak ďalej. Toto je príbeh o tom, prečo je dôležité spolupracovať so susedmi. A je to ten širší kontext ktorý nás zaujíma. A bolo veľmi zaujímavé to, čo povedal Emmanuel Macron včera, dal rozhovory mnohým e, denníkom v Európe a povedal, musíme ukázať, že Európa je viac než supermarket. Viac než len supermarket, čo to vlastne znamená? A preto prejdem k panelu, pretože vy ste naši experti, vy nám môžete povedať niečo o tom, ako komunikovať o Európe, čo robíme zle, čo môžeme zlepšiť a ako môžeme podporiť verejnú diskusiu. Takže teraz dám slovo panu Fra Franciskovi Aldekovi. Prepačte, ja som typická Britka, neviem vysloviť mena, komolím ich. Pokiaľ budem komoliť, tak prosím vás, eh, ospravedlňte ma. Profesor Aldekoas z Univerzia Complutense de Madrid. A dám, o to za vám slovo. Ďakujem. Je to pre mňa obrovská, obrovská čest tu mi byť. Vážení poslanci, vážení zamestnanci sekretariátu, som veľmi rád, že tu môžem s vami byť. Ja tu mám napísaný text a uvidíte, že budem veľa vecí preskakovať, pretože vo svetle toho, čo som si tu vypočul, by som chcel analyzovať tri konkrétne návrhy. V každom prípade môj text zdôrazňoval dôležitosť občanskej spoločnosti v procese budovania Európskej únii od jej začiatkov, e, čo týka napríklad kongresu v Hágu v roku 1948. Takže od začiatku občianská spoločnosť hrala zásadnú úlohu taktiež podporovala, vytvárala európsky projekt. Je dôležité zdôrazniť, podľa mňa niečo, čo napríklad v španielskej spoločnosti je málo známe. A máme tu teraz e, vládu, e, ktorá postupuje trochu ináč, napríklad čo sa týka aplikácie článku 17.7, ďalej čo sa týka e, predsedu komisie, tak ten je volený. No a je treba E, dosiahnuť plnú demokraciu. Avšak od začiatku hospodárskej krízy v roku 2007-2008 sa občianská e, spoločnosť začala vzdialovať od európskeho projektu a možno je to aj preto, že začalo príliš šetriť a toto oslabilo sociálny model, charakteristický sociálny model v Európskej únii. Avšak Britské referendum, taková už tu zaznelo 23. júna 2016, bolo bombou a v tej chvíli sme si možno niektorí mysleli, že by to mohlo mať neblahé dôsledky a mohlo by to viesť domino efektu. A No, rok po tomto referendu vidíme veci úplne ináč. Brexit viedol k súdržnosti medzi členskými štátmi. To sme nečakali. A taktiež medzi členskými štátmi a inštitúciami. Takže toto je príležitosť pre nás. Máme príležitosť občanom a verejnej mienke ukázať, že prechádzame hlbokou zmenou že po desiatich rokov, kedy sme v podstate cúvali, máme teraz pred sebou nečakané príležitosti a nevydané príležitosti. Ja by som chcel zdôrazniť tri dôležité dokumenty, ktoré boli vypracované. Poprvé, je treba oceniť dokument, ktorý bol schválený parlamentom ohľadom možných zmien a prispôsobení súčasného inštitucionálneho nastavenia, ktoré tento dokument Ferhofstadt eh, bol schválený vo februári. A myslím si, že teda tam sa hovorí o tom, že sú potrebné hlboké zmeny v srdci únie. Tento dokument, ktorý nie je príliš známy, alebo aspoň nie španielskej spoločnosti, ďalej tu máme známejšiu bielu knihu ohľadom budúcnosti Európy, 27 eh, členských eh, štátov, ktorý bol tuto v eh, tento, toto kniha bola v parlamente 1. marca predstavená. Taktiež by som chcel zdôrazniť e, dôležitosť týchto dokumentov. Myslím si, že odzrkadľujú novú situáciu. Hovoríme tu o tom, že je treba riešiť každodenné problémy, ale o tom, že je treba prehlbiť a reformovať Európsku úniu a musíme hľadať možné scenáre pre ďalšie vládne obdobie. Myslím si, že tieto dokumenty majú aspoň dva spoločné prvky. Napríklad tam hovorí, alebo predpokladá sa, že potrebujeme um, také federálne smerovanie, že potrebujeme reformy. No a čo sa týka napríklad sociálnej oblasti, tam podľa mňa nepochybne je to absolútne nevyhnutné. Taktiež by som chcel zdôrazniť dôležitosť toho, že treba približiť Európu občanom. Podľa mňa, alebo ako ja ako univerzitný profesor som videl, že je tu mnoho návrhov, dokonca ten, ktorý ma zaujal, že niekde na niektorých plenárkach sa zúčastňujú e, prezidenti alebo, pre, alebo premiéry z členských štátov. Ja si myslím, že musíme priblíž, prísť návrhmi, ktoré by priblížili inštitúcie k, národným, miestným, regionálnym spoločnostiam. No a možno vy, vy by ste mali prichádzať na naše univerzity. Ja som mal príležitosť pozvať podpredsedu komisie Timmermansa na našu univerzita Complutense, na fakultu politických vied, kde som bol dekanom a tam si tá je známa svojimi konfliktami, že tam, že tam dochádza ku konfliktom. Avšak aj k otvorenej diskusii, ale tá diskusia bola fantastická a taká diskusia sa tam neodohrala už dlho. Boli tam ľudia rôznych typov, viac než 600 študentov, profesorov a takéto zblíženie je absolútne nevyhnutné, potrebné. A taktiež ma napadá, v tomto smysle, že napríklad ako dôsledok diskusie o Únii v septembri by bolo dôležité, aby komisári išli do regionálnych alebo národných parlamentov, aby sa tam viedla vyvážená diskusia. Ja neviem, aký to bude mať dopad na našu spoločnosť, že sem do Európskeho parlamentu budú prichádzať premiéry národných štátov je dôležité, aby vy ste chodili k nám, na naše univerzity, do členských štátov, do našej spoločnosti. No a je to taktiež tu projekt Spinelli, ktorý sme predložili. Je to taktiež podobná skúsenosť kde chceme, aby občania prijali Európu prostredníctvom takých e, dobrovoľných profesorov alebo radných, kde by sme mohli taktiež zdôrazniť dôležité veci vo veľkých diskusiách. S tými, ktorí vytvárajú európsku budúcnosť. No a taktiež na záver by som chcel zdôrazniť, že skôr, než zapojiť národné a regionálne parlamenty do práce na európskej úrovni, je treba to urobiť naopak, aby vy ste navštívili nás, univerzity, e, radnice, občanskú spoločnosť, naše parlamenty. Toto by bolo veľmi dobré a zmena je možná. My sme v situácii takej, aká už, ak už tu máme celé roky, ale treba to riešiť. Európsky projekt vyvstal z občianskej spoločnosti a taktiež občianská spoločnosť musí vizualizovať jeho výhody a výhody účasti v tomto eh, dôležitom projekte. Ďakujem. Thank you very much, Professor Alcoa. Ďakujeme, eh, profesor Aldekoa. Teraz odozdám slovo pánovi Karlovi Lanu, ktorý, je, ktorý vedie stredisko štúdiu o európskych záležitostiach. Myslím si, že toto bol také zjednodušené. My existujeme od roku 1993 ale nemáme nejakú špeciálnu ideológiu, nie sme priadení žiadnej politickej strane, sme nezávislí a sme na to hrdí. Zároveň pracujeme ako think tank veľa na týchto otázkach, ale otázka, o ktorej hovoríte, no to je ťažké odpovedať, aký je ten celkový kontext, ktorým smerom sa uberať. Ale určite my tu v Európskom parlamente chceme demokratickú zodpovednosť, tak ako hovorila Emily O'Reilly. Toto je extrémne dôležité a niekedy na to zabudáme. Občania všade nevedia, že tento parlament je iným parlamentom, než poznáme na vnútroštátnej úrovni. Tento parlament skôr hodnotí, čo vlastne Európska únia robí, pretože Európska komisia vždy začína, vytvára legislatívu, no a v mnohých prípadoch to robí parlament, keď sú tu vlastne správy z vlastných iniciatívy, takže väčšinou to robí komisia, tam to začína. Pokiaľ občania si nemyslia, že sa môžu vyjadriť k európskemu projektu, tak prečo by to malo zaujímať? My poznáme všetky tie príbehy ohľadom toho, ako ľudia na národnej úrovni poznajú svojich europoslancov. Veľmi málo ľudí. V Británii je to rovnaké, v Nemecku, Belgicku, vo Francúzsku, všade je to rovnaké. No a prečo? Pretože väčšinou si myslia ľudia, že aj tak tomu nemajú čo povedať. A túto to musíme zmeniť. Chcem som podať pár vecí stručne k tomu, čo hovoria prieskumy. Pretože sme hovorili o prieskumoch. Prečo je ohrozený európsky projekt? Prečo by sme nemali byť zhovievaví? Máme tu zmeny za posledných pár mesiacov, mali by sme byť opatrní. No a po tretie, Chcem hovoriť o tom, ako by sme mohli tento proces zlepšiť. Dokonca možno nejakými malými krokmi tu a tam niečo. A tento výbor by taktiež mohol hrať určitú úlohu v celkovom tomto kontexte. Čo sa týka prieskumov, ja som využíval Eurobarometer za posledných pár rokov a keď sa pozrite na ten posledný z decembra teraz ďalší prebieha v maji, v júni, výsledky budú v júli, no ale v decembri ten bol negatívny. Podpora európskeho projektu, dôvera budúcnosti Európy, eh, budúcnosť Európy je veľmi, na veľmi nízkej úrovni. A toto už klesá pár rokov a v podstate neprerušenie. Boli tam možno nejaké trochu zlepšenie v roku 2011, ale potom to asi začalo klesať. Takže celkovo, čo nám hovorí Eurobarometer, konzistentne je e, toto a včera prišiel ďalší prieskum, ten vypracoval Chatham House, britský think tank, no a tam to bolo trochu viacej vynuansované, poskytlo to trochu iný obrazok, ale uvidíme ten prieskum Eurobarometru, ktorý teraz e, prebieha, uvidíme, či tento potvrdí. No ale už to vyzerá, že európsky projekt má lepšiu, väčšiu mieru podpory a taktiež európska solidarita narastá. To je dobré, keď sa pozrieme na Grécko a na ďalšie juhoeurópske krajiny od začiatku kríz 2008-2009, e, tok peňazí e, na juh sa drasticky zredukoval. No a čo týka juhu Európy, tak ja stále rozmýšľam nad tým, prečo juh je taký veľmi chudobný a sever je taký bohatý a stále sa zväčšuje medzi nimi tá priepasť, takže toto je treba riešiť. Toto bolo v skratke ohľadom prieskumov, môžete si ich prečítať, ja som si četan, ten Četenhausovský včera večer prečítal, je to užitočné, ale prečo je ohrozený európsky projekt? Európa e, totiž toho príliš veľa slubuje. Urobme toto, urobme tamto. Napríklad, čo sa týka roamingu, dobre, tento týždeň takto prebehlo médiami, ale pre ľudí už je to veľmi technická záležitosť, príliš to nechápu. Roky sme slubovali, urobme toto, urobme tamto, ale pre občanov je to občas ťažké eh, vidieť eh, v praxi tieto veci. Taktiež vidíme, že tu veľa duplicity, medzi národnými, regionálnymi a európskymi inštitúciami. Ja som hovoril o, s kolegom z ESVČ, keď idem do zahraničia, tak často tam stretnem niekoho e, z inej európskej inštitúcie a Napríklad taktiež sa pýtam, či je spolupráca medzi ambasádami, medzi inštitúciami. No a tie odpovede sú zmiešané, pretože hovorí sa tu veľa o e, zahraničných vzťahoch. Máme tam na to vyčlenených 3000 e, ľudí, personál, ale e, môžu niečo ovplyvniť. My máme Lisabonskú zmluvu, kde sa hovorí, že je treba posilniť spoluprácu, riešiť krízy na celom svete. Dobre, niekedy pomáham, napríklad na Haiti, ale podarí sa nám to vždy dobre, zaznamenávame pokrok, ale ten pokrok je pomalý. Takže je tu veľa duplicity. To bol len taký jeden príklad, ale určite tých príkladov je viac. Ďalšia vec, presadzovanie európskeho práva. Európska komisia podľa mňa by mala byť silnejšia, čo sa týka presadzovania. No a Timmermans povedal, keď vstúpil do úradu, mali by sme byť tvrdší ale povedal, keby ste si dokázali predstaviť, čo som od Barozovej e, komisie zdedil, tak by ste boli prekvapení. No a často členské štáty idú na komisiu a vyrokujú si tam, čo e, môžu zamiesť pod koberec a čo musia naozaj presadiť. Takže to je iba pár prvkov, ktoré sú dôležité. Myslím si, že komisia bola príliš zhovievavá, čo sa týka ich úlohy, ktorú musia plniť. Bola to zhovieva za posledných pár rokov. Pozrieme sa teraz do budúcnosti. Máme tu Bielu knihu od Európskej komisie, ktorá prišla v marci a je tu jeden ústredný prvok. Komisia hovorí, nemali by sme diskutovať o inštitucionálnej reforme. Komisia tam uviedla 5 rôznych vecí a povedala, že občania nechcú diskutovať o inštitúciách. Ale ja nesúhlasím a myslím si, že musíme naďalej reformovať inštitúcie. A prebehla tlčová konferencia, kde bola Merklova a Macron, keď Merkel bola e, znovu zvolená v Nemecku. Ona jej veľmi jasne povedala, že e, reforma zmluvy by nemala byť problémom, pretože členské štáty si taktiež občas e, zmenia svoju ústavu, tak prečo by sme nemali mať možnosť zmeniť našu zmluvu? Hovorila o tom veľmi prirodzene, malo by to byť možné. Ja som si myslím, že to je trochu zvláštne, pretože komisia povedala, že to nie je možné, že občania to nechcú. Ale potom veľmi dôležitý členský štát povie, áno, je to možné. Takže čo musíme zmeniť v tejto štruktúre európskej inštitúcii, to je úloha Európskeho parlamentu parlament musí byť ústrednejší než rovnako tak, ako je to v členských štátoch, pretože v členských štátoch taktiež parlamenty majú dôležitejšiu úlohu pri vytváraní a presadzovaní legislatívy. Takže keď sa tak pozerám na Bielu knihu komisie, tam tých, e, čo týka tých piatich možností, tak by sme mali tlačiť na federálnejšiu štruktúru. No a podľa Lisabonskej zmluvy je to možné, ale keď sa pozriete na údaje a často parlament navrhuje legislatívu, ale je veľmi obmedzený. Čo sa týka druhej e, Barosovej administratívy, tak, tam bolo, tak to bolo iba 16 až 17 právnych aktov v porovnaní s viac než 500 právnymi aktami, ktoré vzýšli z pera Európskej komisie. Takže mm, E, momentálne v tomto vládnom období, v tomto parlamentu období sa to príliš nezmenilo. Takže tento parlament je iný než tie parlamenty, ktoré poznáme na národnej úrovni, kde sa vytvára legislatíve. My v podstate tuto iba e, prispievate e, k legislatíve, než by ste ju vytvárali. Takže toto je treba zmeniť a veľa toho sa to dá zmeniť aj bez zmeny zmluvy. Druhá vec, ktorá sa mi zdá zvláštna, o tom sme hovorili aj v správe, to je e, trialóg a úloha komisie v trialógu. Vidíte, ako sa schváli tá konečná legislatíva, vidíte, ako komisia rokuje v priebehu trialógu a ja som sledoval väčšinou e, finančné naredenie, to je, to je veľmi technická otázka, ale neviem v podstate, komu sa zodpovedá komisia, keď e, v rámci trialógu prichádza s tými technickými dokumentami. Je to veľmi netransparentné, takže je treba byť zodpovedný voči, člen, voči občanom a ja som rád, že väčšina občanov o tom e, nevie. Myslím si, to nemôže pokračovať. Taktiež v tomto zmysle musíme taktiež znížiť eh, eh, počet eh, komisie. Máme tu určité krajiny, ktoré čakajú na pristúpenie do Európskej únie, ale samozrejme nemôžu sa stať členmi, pretože niektorí hovoria, že je treba zmraziť ďalšie rozširovanie, ale taktiež je už nemôžeme rozširovať e, teda počet komisárov alebo počet členov komisie. Ďalej tu máme predsedu Európskej rady, neviem, ako to bude ďalej pokračovať. Pre štormi, tromi, tromi rokmi začal ten proces so špicen kandidátmi. Neviem, ako to bude vyzerať o dva roky ďalej. Stále to nevieme, je určite urgentné, aby sme to začali vysvetľovať. Malo by to byť demokratickejšie než v minulosti. No a na záver, ako podporíme, alebo posilníme, ako vytvoríme e, tento celý kontext, alebo túto retoriku. Je to komplikované, Komisie, o tom diskutuje už dlho, ale momentálne sa to asi vytvára. Nová retorika o Európe kvôli Brexitu, kvôli reakciám, ktoré vidíme v členských štátoch teraz sa to vynára, vytvára sa tu a toto sa objavila v tom prískume Četanhasu pred pár dňami. Teraz sa vytvára e, nejaká európska identita, ale musíme bojovať s demokratickým deficitom. Taktiež je tu veľký informačný deficit ohľadom toho, čo robí Európa. Taktiež tu akademický deficit, neviem, či to vnímate. A povedomie o tom, čo robí Európska únia v mnohých oblastiach je veľmi obmedzené. Napríklad, čo sa týka finančného nariadenia, všetky tie právne akty, ktoré Európska únia schválila, parlament schválil, tak takmer nikto ich nepozná, možno len pár nejakých expertov v celej Európskej únii, ktorí by k tomu mohli niečo povedať. A to je takto aj v ostatných oblastiach, napríklad, čo sa týka hospodárskeho riadenia, kde parlament nemá takmer žiadne slovo, komisia schvaluje usmernenia pre členské štáty, parlament tam nehrá žiadnu úlohu a kto vlastne kontroluje komisiu, keď povie, mali by ste urobiť toto, mali by ste urobiť tamto nikto, alebo takmer nikto a určite tu nie je žiadna demokratická e, úloha e, kontroly nad komisiou a, toho, a tým, čo robí. Čo týka ďalších oblastí, tam taktiež treba pokročiť. Vidíme určitý pokrok za posle, pár posledných rokov, ale nie príliš konkrétny. Ďal tomu otázku spoločnej migračnej, azylovej politiky, spoločnej obrannej politiky. A Napríklad e, tu chceme mať kroky vo viditeľných oblastiach, ako napríklad kontrola azylu, kontrola hraníc, taktiež obrana. Myslím si, že pokiaľ by sa vám to podarilo, tak by to určite veľa zmenilo. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne a teraz e, myslím si, že už veľký počet e, poslancov sa vyjadrovalo k tomu, ako aj Emilio Reilly o dôležitosti a úlohe verejných médií. Takže tu máme Nikolu Frank z Európskeho e, zväzu vysie, vysielacích orgánov. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma teší, že mám príležitosť sa tu k vám prihovoriť k tejto veľmi dôležitej téme. Ja som si pripravila prezentáciu, ktorú máte tuto na obrazovke, takže ja by som vám chcela len vysvetliť, to sme. My sme... Je... Nowadays public service media organizations, because we're not only active, of course... Sme predstav, predstavujeme zväz verejnoprávnych vysielateľov, no a toto je úplne iná platforma, ktorá je tiež relevantná pre našich občanov. Naši členovia, našou misiou je, aby sme prispeli k informovanosti občanov a to je, myslím si, v tejto diskusii zásadné. Tiež by som chcela spomenúť niektoré z našich služieb, ktoré poskytujeme ako EBU eh, e a tiež mm, je to dôležité napríklad, že prispievame k eh, Eurovision Song Contest, Contest to myslím, že poznajú všetci. To je taká naša značka, ale tiež v tomto kontextu kontexte. Máme denné správy, výmenu týchto správ medzi našimi členmi a tiež poskytujeme si tieto správy, ktorý potom každý člen môže využívať a máme až 45 tisíc rôznych správ a takýchto spotových správ každý, každý rok. Každodenne si vymieniame tieto správy, tiež máme spoluprácu s Európskym parlamentom s jeho audiovizuálnymi službami. Tiež využívame informácie zo strany Európskeho parlamentu, čo oni produkujú. No a potom živé vysielanie, ako som už spomenula, Eurovision Song Contest. Ale v roku 2014 sme organizovali Európsku Eurovision diskusiu. Boli tu tí kandidáti, ktorí tu boli už spomenutí, pretože sme boli naozaj presvedčení, že musíme vizualizovať vedieť, čo je za tým, musíme eh, o tom ľudí informovať. Takže sme mali eh, takéto televízne diskusie, až show by som povedala, pretože to bola naozaj veľmi zaujímavá vec. No a my sme diskutovali o tom, ako pristupovať k takýmto záležitostiam, eh, keď pôjde o voľby v roku 2019, takže toto sme robili v tom istom formáte, ako to diskutujeme teraz, ale mm, okolo toho boli ešte rôzne Eh, aktivity, takže naozaj my musíme vytvoriť tú dynamiku, ktorá potom vyvrcholí počas toho, tých volieb. No a potom tu máme taký pilotný projekt, ktorý sme nazvali eh, vysokokvalitný žurnalizm, žurnalizmus v celej Európe. Tuto hráme dôležitú úlohu, toto je dôležité pre občanov, aby eh, pochopili tento význam, musia byť vystavení aj inému druhu e, žurnalizmu, takže sme spustili takýto projekt, ktorý sa zameriava na, týchto, na tieto vysielače, na e, novinárov e, a aby sme sa poučili jeden od druhého, aby sme videli, aká je realita v iných krajinách, aby sme sa poučili a naučili viac o Európe a o rôznorodosti Európy. Takže to toto je tento projekt, o ktorom momentálne diskutujeme. A teraz by som sa chcela dostať k jednému projektu, ktorý sme už realizovali. Takže toto sa nazýva generácia čo? alebo generácia. Prečo? Toto je projekt, ktorý bol zameraný na našich členov, bol realizovaný v 35 krajinách, bolo tam 1 milión účastníkov vo veku 18 až 34 rokov a položili sme im 146 otázok. E, toto bolo veľmi dôležité na to, aby sme vytvorili naozaj toto prostredie, poskytovali sme služby Diskutovali sme o rôznych témach, aby sa do toho zaangažovalo mladé publikum, aby tieto e, tradičné vysielače, pre, pre nich to bola taká výzva. E, pre nich je to taká výzva, pretože mladí ľudia získavajú e, informácie zo sociálnych platform, z internetu, z ostatných zdrojov a teda na tieto otázky zodpovedalo viac ako milión respondentov. No a toto, túto trošku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 Right. Now, um, if we can now come to the part about Europe and the No a teraz sa dostávame k tej časti o Európe a Európskej únie. Tuto sa musíme pozrieť na takú sum, sumarizáciu týchto odpovedí, pretože Takže tuto by sme možno mohli začať. Part of generation what? An undefined generation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 right, so you, you have a little summary of what came out about the Euro Takže e, toto sú tie výsledky, ktoré sme obdržali na odpovede e, k tým európskym otázkam. Čiže dôvera a politika, tuto nie je veľa dôvery k tejto politike, to už sme tu počuli, to je jasné. No a potom toto je analýza tých e, sociálnych otázok, sociológovia s nami spolupracovali a v tých krajinách, kde je najvyššia nezamestnanosť, tak tam je tá nedôvera väčšia. Samozrejme, to je jasné, to je zrejmá záležitosť, ale je to také trošku znepokojujúce. No a potom takéto prvky. A tá identifikácia s Európou. A tuto vidíme, že 72% povedali, že sa cítia Európanmi, ale keď sa ich opýtali, či sa cítia súčasťou Európy, tak e, boli skôr takí svetoobčania. E, takže mm, sú súčasťou svojej krajiny a sveta, a nie Európy. A potom tu máme ďalšiu priesvitku, kde je nacionalizmus a Európa. Tu zase je tiež e, to, že mladí ľudia vidia, že narastá nacionalizmus v Európe. Oni to na jednej strane podporujú, ale na jednej strane to zase spôsobuje obavy, dôvera v Európu tu. Tu vidíte, že všade v Európe e, v tomto je tu 39% dôvery v Európu ktorý sa prebúdza, ale tuto zase vidíme, že tam, kde je tá dôvera, to je, um, tá väčšina tých ľudí má vysoké vzdelanie. To je tiež dosť zrejmé, zrejmý výsledok. Čím viac rozumiete, o čom tá Európa je, tak samozrejme tým väčšiu dôveru v Európu máte. No a teraz, keď sa pohybujeme mimo Európskej únie, tu vidíme, že len 16 týchto respondentov by povedal, keď sa hovorí o e, opustení alebo o vystúpení z Európskej únie, len 16 respondentov by chcelo vypustiť, e, vystúpiť z Európskej únie, takže väčšina nechce vystúpiť z Európskej únie. Takže keď to zosumarizujeme, vidíme, že e, mladí Európania, ich vzťah k Európskej únii je skôr pragmatický ako vášnivý a povedala by som, že sa cítia Európanmi, ale ale e, majú aj také regionálne a lokálne cítenie. A je tu narastajúci nacionalizmus a je tu malá dôvera voči Európe, ale vystúpiť z Európy nechcú. E, takže e, čo s tým urobiť? To je tiež veľmi dobrá otázka. A tuto je Tuto je veľmi veľa takýchto príkladov, čo možno urobiť, čo, možno, čo môžu urobiť tieto verejné e, stanice. Keď sa pozrieme na tieto televízne vysielania a rádiové vysielania, ktoré sa tomu venujú, tí môžu urobiť veľmi veľa a naši členovia naozaj sú zaviazaní a chcú robiť e, veľmi veľa preto, aby pokračovali v týchto diskusiách diskusia chcú informovať občanov, aby to mali informovaný náhľad. No a mm, Keď tu máme tento fenomén tých manipulatívnych správ, je veľmi dôležité, aby sme mali e, veľmi kvalitných, profesionálne zdatných e, novinárov a žurnalistov, aby mohli prispieť do tejto diskusie a o tejto debaty. A tiež by som povedala, za členov našich, e, našej organizácie, že je dôležité, aby naše verejné vysielače mali trvalo udržateľné trvalo udržateľnú existenciu, takže my musíme k tomuto prispievať. A ak by ste mi dovolili, a takú osobnú e, pripomienku na záver. Ja som si tiež veľmi dobre e, vypočula, čo tu bolo e, povedané predtým. Je tu určitá je taká dynamika navrátiť sa k renesancii európskeho projektu a naši občania chcú, aby sme podporovali tieto hodnoty Európy. My máme demokratický systém, čo je naozaj veľký výdobytok a aj európske inštitúcie no a ich predstavitelia e, sa tým stoja vždy, keď je to potrebné, ale keď máte občanov v rámci celej Európy a keď e, v 127 mestách oni demonstrujú za európsku myšlienku každú nedelu, Um, oni chcú, aby sme uh, oni sa chcú trošku viac zaangažovať do tohto rozhodovacieho procesu a to je pre nás veľká výzva. Áno, ďakujem veľmi pekne. Having, um, just for... Po parlamentných voľbách, kde e, ľudia, mladí ľudia hlasovali a ich hlasy mali veľký vplyv na výsledky volieb, je skutočne jasné vidieť, akú úlohu môžu zohrať mladí ľudia a ich pohľad na svet. E, napokon by som chcela odovzdať slovo pánovi e, Karstenovi, Karstenbergovi, ktorý je koordinátorom za e, Európsku iniciatívu občanov. Dámy a páni, vážení členovia výboru pre petície. Ďakujem vám za zorganizovanie tohto vypočutia na veľmi dôležitú tému a za možnosť vystúpiť. Som e, obzvlášť rád, že môžem e, byť v Európskom parlamente, pretože by e, váš hlas je najdôležitejším prejavom e, občanov, ktorých, európskych občanov, ktorých tu zastupujete. A toto je aj dôvod pre vznik Európskej iniciatívy občanov. Táto um, E, iniciatíva e, poskytuje miliónov európskych občanov rovnaké právo zúčastniť sa na vypracovaní legislatívy, ako máte vy. E, ten účel je rovnaký, aký sledujete vy týmto vypočutím a, vypočutím. a to je obnova dôvery občanov v európsky projekt. Je to zaangažovanosť občanov prostredníctvom ich účasti. Vypočuli sme si už od viacerých ostatných rečníkov, že účasť to je megatrend predovšetkým u príslušníkov mladej generácie a je to aj globálny fenomén, ktorý je obzvlášť dôležitý v čase medzi voľbami. Keď sa pozrieme na prvých 5 rokov existencie ECI, tieto skúsenosti boli pomerne katastrofálne, pretože e, celý proces bol mimoriadne byrokratický, ťažkopádny. E, občania z toho boli frustrovaní. V Európskej únii zatiaľ neexistuje e, kultúra, ktorá by ocenila výhody participatívnej demokracie. My chceme, aby politika bola um, ehm, interaktívnejšia, reprezentatívnejšia a aby v konečnom dôsledku uh, bola ideálnym doplnkom reprezentatívnej demokracie, pokiaľ sa realizuje tým správnym spôsobom. Teraz mi dovolte prejsť k týmto slajdom. Emilia O'Reilly to už povedala, že E, ECI sa dostala do existenčnej kríze a to je práve dôvod, pre ktorý treba rozprúdiť diskusiu. Ale pred mesiacom komisia konečne pochopila, že je potrebné, aby sa ECI znovu stala životaschopným nástrojom. V e, vo svojom krátkom vystúpení by som chcel hovoriť o tom, ako e, obnoviť túto dôveru, pretože sa tu otvára okno, ktoré a toto treba využiť. E, budem konkrétne hovoriť o tom, čo vy ako Európsky parlament a výbor pre petície môžete urobiť. E, myslím si, že to, čo je najdôležitejšie pre budúcnosť Európy, ale aj najťažšie dosiahnuť to je práve zaangažovanosť občanov. My v rámci ECI, ako vidíte, sme nastúpili veľmi intenzívne v roku 2013, ale v roku 2014 e, došlo k veľkému úpadku. E, potom síce začala iniciatíva narastať, ale ešte stále sme sa nedostali tam, kde by sme chceli, kde sme začali. Vidíme, že to je veľmi veľký počet týchto iniciatív, ale je to stále príliš málo v porovnaní rokovaní s 500 miliónmi európskych občanov. Máme 60 zaregistrovaných ECI, e, ktoré e, organizovali mnohé diskusie, konzultácie s občanmi aj s inštitúciami, ale nikdy to nevyústilo do legislatívneho návrhu. A toto je tá najdôležitejšia vec, ktorá sa musí zmeniť. Pokiaľ občania nemajú pocit, že ich hlas zaváži, prečo by sa mali angažovať? angažovať. Takže všetci občania a by mali mať túto možnosť a komisia by mala zabezpečiť to, aby sa to prejavilo aj v plenárnom hlasovaní vašej váženej inštitúcie. Napríklad Fínsko a Lotyšsko paralelne zaviedli e, iniciatívu občanov na národnej úrovni e, kolegovia, vaši kolegovia v fínskom parlamente vyhlásili, že je potrebné všetkými možnými spôsobmi zabrániť tomu, aby zostali e, hlasy občanov niekde pochované. Ale to, že sa umožní e, občanom e, vyjadriť, to neznamená, že by automaticky to malo viesť k nejakým legislatívnym návrhom, ale musia byť vypočutí. A pokiaľ my teda navrhujeme, aby ste vy ako Európsky parlament si e, sami ustanovili pre seba povinnosť zaangažovať iniciatívy občanov do plenárneho rozhodovania, Komisia e, v tomto smere nie je veľmi ústretová a vy ako parlament máte šancu na zaznamenanie alebo dosiahnutie nejakého vplyvu e, keď, sme, keď v roku 1981 vznikol tento výbor, tak tam nebola nejaká e, veľká skúsenosť, ale vy ste sa rozhodli, že prostredníctvom interného postupu môžete e, zabezpečiť aj účasť ECI e a e, aj v súvislosti s legislatívnou iniciatívou. Toto by bolo veľmi dobre, keby sa to realizovalo. Druhý návrh Ehm, myslím si, že je potrebné, aby sme vyčerpali ehm, možnosti digitálnej revolúcie a digitálnej transformácie a aby sme ehm, sprístupnili tento nástroj aj v prospech demokracie. Keď sa pozrieme na Lotyšskú a Pínsku skúsenosť, vidíme, že sú úspešní, pretože vytvorili e, dobrú online platformu pre účasť občanov. Musíme si uvedomiť, že kampaň prostredníctvom online je veľmi účinným a najúčinnejším nástrojom v dejinách e, zaangažovanosti občanov. Je to spôsob, akým je možné e, zasiahnuť a osloviť obrovské množstvo ľudí. ECI, ECI je prvá občianská iniciatíva, ktorá má takúto digitálnu platformu, ktorá však veľmi dobre nefunguje. Napríklad, keď sa vy snažíte prostredníctvom online nástrojov e, dostať k e, niektorým e, nástrojom alebo rozhodnutiam neviete rovnakým spôsobom osloviť svojich podporovateľov a e, zapojiť sa s nimi do zmysluplnej diskusie. E, čiže takýto E, takéto budovanie dôvery nemôže využiť práve túto možnosť. Myslím si, že musí existovať e, online platforma pre komunikáciu s komisiou, e, keď to urobili moderné krajiny, ako je napríklad Lotyšsko, Finsko, malo by byť možné vytvoriť takúto možnosť konzultácie, posielania listov a napríklad k témam ako je životné prostredie a tak ďalej. Ďalej, európsky občania o tejto možnosti ešte nevedia. Na rozdiel od toho vo Fínsku je e, o tom verejnosť informovaná, rovnako aj v Lotyšsku. Takže toto je skutočne dôležité. Tretia vec, pokiaľ ide o online kampaň a platformu, toto je je, je totiž dôležité mať uh, účinný tím a získať podporu a pomoc z organizácií e, občianskej spoločnosti. E, takto sa to deje v Lotyšsku. A napokon ten druhý základný bod, ako E, uľahčiť e, diskusiu o budúcnosti Európy. ECI pochopiteľne to nemôže urobiť samo o sebe, ale je zaujímavé, že väčšina lídrov EÚ sa celé roky vyhýba tejto diskusii. Hovoril o tom Macron, hovorila o tom Merklova, hovorili, sa hovorili o zmene, o potrebe zmeny zmluv, ale väčšina lídrov je jednoducho veľmi veľmi neochotná sa zapájať do takéto diskusie. Diskusie, kde sa odkazuje na demokraciu a účasť občanov keď sa hovorí o tom, že sa EÚ nachádza v existenčnej kríze, musíme sa opäť vrátiť k základom. A základom sú e, e, zmluvy a vieme, že sa hovorilo v rámci konventu o Európskej ústave a znovu by sme mali oživiť takúto diskusiu. Musíme sa však vrátiť e, znova k občanom. E, musíme sa e, Čiže je tu akýsi blúdny kruh. Keď ľudia nemajú možnosť sa do, k niečomu vyjadriť, tak strácajú e, o to záujem. Čiže e, je to systémová chyba, systémové zlyhanie e, e, vieme, že hlavy štátov a vlád nemôžu sami o sebe iniciovať zmenu zmluv, ale ideálnym e, začiatkom by bolo, keby sme Ehm, sa vrátili k občanom a Európskemu parlamentu, pretože aj vy máte právo navrhnúť novú, nový konvent ehm, a mali by sme požiadať o naštatovanie ehm, ústavného procesu, aby sa už predtým, než sa pristúpi k referendu o zmene zmluv, treba si vyžiadať názory občanov, čiže ešte predtým je potrebné využiť príležitosť na to, aby ste ľudí oslovili, aby sa vyjadrili k budúcnosti európskeho projektu. To je veľmi dôležitý začiatok a podľa mňa aj jediná možnosť. Ak vy e, veríte občanom, aj občania budú veriť v európsky projekt a naopak. Čiže my to potrebujeme prekonať. A jediný spôsob, ako to urobiť, je, akým spôsobom e, prekonať tieto obavy a úzkosť z budúcnosti, je e, prísť s konkrétnymi novými myšlienkami účasti, ktoré nám pomôžu túto krízu prekonať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je zaujímavé, že kolega Pál na začiatku hovoril o petíciách týkajúcich sa Brexitu, o ktorých sa hovorilo včera a v jednej z týchto petícií E, sa hovorilo o organizovaní programu stretnutí na radniciach v európskych e, mestách, kde by sa malo hovoriť o tom, čo znamená e, budúcnosť, aká by mala byť budúcnosť Európy. Toto je veľmi dôležité a v podstate na to nadvezovali aj vystúpenia všetkých štyroch rečníkov dnes do poludnia. E, neviem, či niekto má ešte nejaké otázky, respektíve pripomienky e, v tejto miestnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za tieto vystúpenia. Ľutujem, že som prišla trocha neskôr, pretože ráno sa hlasovalo vo výbore pre životné prostredie, takže som nepočula všetky vystúpenia, ale počula som posledné dva. To, čo sme si vypočuli, je veľmi zaujímavé. Ďakujem vám za to, čo ste povedali a za vaše vystúpenie pred výberom. V prvom rade plne súhlasím predovšetkým s posledným rečníkom, pánom Karstenom Bergom, ktorý je koordinátorom kampane ECI. E, ja osobne patrím k hnutiu piatich hviezd, e, ktorá vzýšla pôvodne z, zo siete takýchto e, organizácií a ktorá zistila, že je táto politická aktivita, že má svoj význam. A vychádzalo sa z potreby opätovne vybudovať dôveru, ktorá v súčasnosti chýba medzi občanmi a európskymi inštitúciami. A e, ja, my sme si veľmi dobre uvedomili jednu vec, o ktorej hovorila pani Nikola Frank v súvislosti s Talianskom a s nízkou mierou účasti um, 90 e, ľudí e, malo pochybnosti o EU, čo je skutočne smutné. E, ja som sa práve z tohto dôvodu rozhodla sa aktívne zapojiť do politiky, pretože väčšina ľudí môjho veku, moji kolegovia si mysleli, že vláda v našej krajine, v Taliansku, Eh, kde je ťažké hovoriť o Európe a o tom, čo sa deje v Európskom parlamente a v inštitúciách EÚ vyvolala v ľuďoch dojem, že v podstate politika to sú všetko nejaké zákulisné e, záležitosti, do ktorých nie sú občania ako takí zapojení, nemajú do nich prístup. E, napríklad e, dohoda o voľnom obchode s Kanadou alebo so Spojenými štátmi to je jedna vec, ktorá sa e, nediala veľmi transparentným spôsobom alebo s veľkým zapojením ľudí. E, náš minister pre hospodársky rozvoj namiesto toho, aby rozprúdil diskusiu s účasťou občanov, presadzoval ratifikáciu tejto zmluvy iba na úrovni EÚ, bez toho, že by do toho mali byť zapojené národné parlamenty. A ale bolo prijaté rozhodnutie aj o zapojení národných parlamentov. Takže e, pokiaľ ide o, obča- o dôveru občanov, táto bola vystavená veľkej skúške, tak v jednotlivých štátoch, ako aj na úrovni EÚ. Toto je len taký malý príklad toho, čo sa odohráva v každodennom živote a je to niečo, čo ma veľmi znepokojuje. Okrem toho sa tu hovorilo aj o tom, že Európska iniciatíva občanov v snahe zabrániť TTIPu. E, táto snaha bola v prvom momente e, zamietnutá komisiou, ale je len správne, je nevyhnutné, aby sa takáto e, vec stala záležitosťou diskusii s občanov. Títo nemôžu byť vylúčení z diskusii o niečom, čo ovplyvní ich životy. E, som teda veľmi rada, že dochádza k tomuto zapájaniu sa občanov a verím, že ECI dokáže zmeniť postoje a názory ľudí a že dokáže aj e, väčšmi zapájať e, parlamenty. Ako je vôbec možné, že sme sa dostali do tejto situácie, ako zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ uplatňovali správny prístup aby Európska komisia príjmala lepšie, lepšiu, alebo robila lepšiu reguláciu, aby legislatívci e, sledovali trend Ehm, príjmania eh, lepších právnych predpisov eh, a aby nepodliehali lobizmu a partikulárnym záujmom, ako aj ovplyvňovaniu zo strany eh, jednotlivých organizácií, aby namiesto toho dali hlas Združeniem zastupujúcich občanov. Ďakujem. O chvíľu dám slovo na reakciu. Ja sama mám zo pár otázok, pokiaľ ide o tieto jednotlivé vystúpenia. Pán profesor, hovorili ste o dôležitosti toho, aby, o dôležitosti toho, aby boli e, poslanci viditeľní. Ehm, tí e, ľudia, ktorí boli zvolení do Európskeho parlamentu, sú zrejme veľmi citliví na tú skutočnosť, že nie sme dosť dobre známi medzi našimi voličmi. Napríklad ja zastupujem severovýchodné tá Anglicko a volebný obvod má 2 milióny ľudí. My sme v rámci volebnej kampane e, e, sa snažili e, osloviť asi štvrť milióna občanov, ale nie v našom volebnom obvode, ale nie je možné osloviť všetkých a nie je možné v nich nejak vyvolať bližší vzťah e, k tomu, čo sa deje v Európskom parlamente. E, e, takže nemajú pocit, že by mohli poslanci Európskeho parlamentu pre nich niečo urobiť. Je to teda blúdny kruh a mm, si musíme uvedomiť, že ak nás e, ľudia zvolia, my tu nemáme za úlohu e, len fungovať v rámci parlamentu, ale hlavne fungovať ako zástupcovia našich voličov. Myslím si, že e, Musíme hľadať e, strednú cestu. E, my vidíme v čase po Brexite, že zrazu sa e, oživil záujem ľudí o to, čo sa robí aj v Európskej únii, ale myslím si, že nechcem, že je potrebné, aby sme e, nepremeškali takéto možnosti, aby sme postupovali efektívne. Ja mám e, jednu otázku na Karla. Hovorila o tom aj Eleonora. Mňa to mimoriadne znepokojuje a je to otázka veľkého počtu petícií, ktoré prichádzajú pre tento výbor a ktoré sa týkajú obchodnej politiky. Za posledných 5 rokov sa obchodná politika EÚ stala úplne neprehľadnou a neslúži záujmu väčšiny ľudí. Zdá sa, že sa e, neprejavujú jednotlivé záujmy a nezáujmy občanov ako takých. E, moja poštová schránka je plná takýchto petícií a nie len od jednotlivých občanov, ale aj od viacerých organizácií, ktoré sa snažia lobovať v záujme občanov. A napokon Nikola bolo, ten, ten projekt EBU je veľmi zaujímavý, predovšetkým projekt Európskej federácie novinárov týkajúci sa e, vzdelávania. E, naše publikum je veľmi rôznorodé a zaujímavé je to, že my v Spojenom kráľovstve sme boli svedkami rozdelenia spoločnosti, e, ktorí e, počúvali alebo E, ktorí sledovali e, veľmi rôzne typy médií v závislosti od viacerých faktorov. Napríklad mladší boli väčšinou proeurópsky, zatiaľ čo starší občania mali tendenciu byť skôr e, lokálne zameraní to nie sú samozrejme veľmi eh, vhodné eh, termíny či, či Myslím si, že je potrebné, aby sme my v našich analýzach sa snažili e, osloviť všetky tieto skupiny obyvateľov, pretože nechceme e, presvedčať tých, ktorí sú o niečom presvedčení. My chceme, aby sme médiá využili aj na to, aby sme rozšírili e, obzor aj iných kategórií ľudí. Nie, e, nesmieme sa zameriavať len na to, aby sme potvrdzovali názory e, ľudí, e, ktorí sledujú určitý typ médií Ehm, okrem toho mnohé organizácie vykonávajúce online kampanie v rôznych krajinách sa snažia využiť aj európsku iniciatívu občanov, ale otázka je, e, akú, aký typ spolupráce vy teraz uplatňujete s takýmito e, organizáciami. Aký typ spolupráce existuje s cieľom e, zabezpečiť, aby ECI sa stala nástrojom My e, ešte máme, ešte máme nejaký čas. Chcete vystúpiť teraz, alebo po slovensky? Chcem sa vám poďakovať za výborné prezentácie a aj za jazyk, ktorý používate. Je to veľmi odlišný jazyk od jazyka, ktorý používajú európsky politici a možno v tom je asi jeden z problémov, prečo tie naše odkazy sa nedostanú efektívne k voličom a k ľuďom. E Celú dobu rozmýšľam nad tým, <clears throat> ako, ako zužitkovať vaše návrhy. Je výborné, výborný návrh ísť občanom. Ale máme málo ľudí, sme časovo limitovaní, no a kto má byť e, tvárou Európskej únie, možno aj, aj, ani z Európskej komisie nie každý je tak známy, ktorý by to mohol urobiť a určite by ste, neviem, aký by ste mali názor, keby z Európskeho parlamentu pán Faráž šiel do Španielska na univerzitu na diskúziu. Možno, že by to bolo, mohlo byť zaujímavé. E, reforma únie, reforma únie, keby sme teraz sa správali podľa môjho názoru rozumne, tak by sme sa pýtali sami seba, v čom môžu mať prípadne podporovatelia Brexitu pravdu a kde treba urobiť rýchle korekcie. Ja veľmi dúfam, že, že tá diskúzia o Brexite povedie aj, aj e, k takýmto záverom, pričom ja osobne, môj osobný názor je, že stále nevidím Brexit ako konečnú vec. Stále vidím, že sa to vyvíja v britskej spoločnosti a britskí občania môžu mať o dva roky iný názor, ako mali v Lani. Média absolútne dôležitá vec, len <clears throat> ako urobiť e, z európskych tém zaujímavú tému. Ja sa snažím využívať Twitter, e, Facebook, mám 26 tisíc e, podporovateľov na Facebooku, aj, aj teraz už som komunikoval s nimi, ale keď niečo urobíme dobre a Európska únia funguje, tak to asi nie je zaujímavé pre občanov. Takže je to tá stará dilema, ako urobiť zaujímavú tému pre občanov. A e, Európska občianská iniciatíva, ja som veľkým podporovateľom tejto myšlienky. E, aj som sa zúčastnil v niektorých aktivitách, len sa, len sa bojím, že teraz je nová vlna, je to nová nádej a vidím, že do toho sa pozitívne zapojil aj Európsky súd, čo je veľmi dobré. Len čo bude potom, ak, ak ďalšia nová vlna bude tiež neúspešná, padne to na neochote niektorých možno orgánov, možno aj politikov na e, úrovni Európy. A možno, že tá E, to vytriezvenie a to, tá, tá, to rozladenosť bude ešte vyššie potom. Či to, či to po roku, po dvoch rokoch nebude mať e, taký efekt, že vytvorí zase psychózu, že urobili všetko, pod, e, nazbierali x miliónov podpisov a zase, zase, zase to nešlo. Takže už by sme potrebovali nejaký úspech a ja s vami súhlasím, že možno, že cez Európsky parlament by sme dotlačiť Európsku komisiu k tomu, aby, aby aspoň už jeden, dva mohli byť e, úspešné. Ja sa vám priznám, ja som veľa hovoril s komisármi, aj s pánom Timmermansom, aj s kolegami tu v Európskom parlamente. Sú obavy, politické obavy z toho, že sú v európskych spoločnostiach také témy, ktoré sú citlivé, ktorých sa boja e, európsky politici, že sa, že sa to nastolí a že to môže mať, že, môže, mať, že môže vyvolať e, také rozhodnutia, ktoré sú kontraverzné v európskych spoločnostiach a bude zvyšovať európske napätie. Takže zo slov pána Timmermansa, zo slov aj kolegov tu v Európskom parlamente som vycítil aj takéto obavy, obavy politického charakteru z tohto nástroja. Takže je to, je to, je to určite dilema e, pre e, mnoha politikov, ale podľa môjho názoru práve lobbying a politický tlak Európskeho parlamentu by mohol byť úspešný. Ehm, ďakujem pekne. Thanks. Thanks very much. Okay, we have uh, minutes. Ďakujem, zostáva nám ešte 10 minút. Uh, ak si ich uh, spravodlivo rozdelíte, tak myslím, že všetci budete mať možnosť sa vyjadriť. Nech sa páči, profesor. Ďakujem. Pán predseda, ja s vami súhlasím tom, že Brexit, ešte, že to ešte nie je celé rozhodnuté. Ale čo sa týka Bielej knihy, ktorú pani May v parlamente predstavila, tak tam to bolo veľmi jasné. Tie dôvody, prečo odišli, nebolo preto, že EÚ nefunguje, ale preto, že boli nekompatibilní, že majú iný model. A myslím si, že taktiež by sme sa nemali bičovať, pretože oni odchádzajú. Je väčšina obyvateľstva si myslí, že chápu Európu ináč. Avšak toto vedie k súdržnosti medzi nami a toto je treba využiť. Ja som mal príležitosť si sa pozrieť na vašu správu o európskom občanstve, ktorú ste tu vypracovali a je fantastická, ale v našich krajinách sa o tom nič nevie, alebo u nás v Španielsku aspoň nie. No a je treba spoločne konať. My musíme byť prostredníkmi. Vy hovoríte o jazyku. My, čo sme profesori alebo členy, členovia e, občianskej spoločnosti, my musíme toto zapracovať do e, nášho jazyka, aj naši kolegovia v regiónoch, v mestách. Toto je e, hlavným bodom tohto, tejto našej schôdze. A to, čo som chcela povedať ja, je, že vy nie len v rámci predvolebnej kampane sa priblížite k nám, prídete na našu univerzity, do našich miest. Ten projekt Spinelli, o ktorom som hovoril, my sa tam snažíme o to isté, o čom ste hovorili vy, aby e, ste išli do miest, vysvetlili, čo vlastne chceme pre budúcnosť Európy. Aj e, vzhľadom na Brexit. Takže toto chceme. A chceme sa vyjadriť k týmto otázkam. Myslím si, že by sme sa mali približiť, e, že vy by ste sa mali približiť našim občanom, než by občania chodili sem. Teraz je ten správny čas. Teraz dochádza k politickým zmenám. Môžeme si vizualizovať tie zmeny, ktoré už sme dosiahli, ako sme pokročili. Potrebujeme spoločné kroky a vy potrebujete podporu. Ďakujem. Yes, thank you uh, for these questions and also thank you again. Ďakujem za túto e, zaujímavú diskusiu. Čo sa týka obchodnej politiky, tam bolo veľa otázok, chcel by som povedať, že Brexit, že to taktiež e, súvisí s obchodnou politikou a s jednotným trhom. No a možno teraz 10 práce v Bruseli je aproximácia štandardov, ale vysvetlite to občanom, to je ťažké. Takže sa to ukazuje, že tu máme veľký komunikačný deficit, čo sa týka obchodnej politiky, tak tu máme teraz vzťahy s externými partnermi, ale až doteraz komisia absolútne sa neobťažovala vysvetliť, čo vlastne robia. Ja často uvádzam nasledujúci príklad. V parlamente e, sme e, robili všetky dopadové štúdie ohľadom TTIP-u, a toto je najsťahovanejší dokument z našej webovej stránky. Ľudia hovoria, prečo komisia tvrdí, že by sme mali ísť cestou TTIPu, ale komisia si zadala len jednu jedinú štúdiu hľadom TTIPu. Dokážete si to predstaviť? E, komisia vedie svoju kampaň na hodnotení, na, na, zaklada svoju kampaň na jedinom hodnotení vplyvu. Takže my sme túto našu štúdiu robili v roku 2014 a bola stiahnutá 16 tisíc krát. Je to veľmi technická štúdia, ale to je určite dobrý znak. Takže čo sa týka e, obchodnej politiky, tak Európsky parlament tam samozrejme má možnosť e, e, napadnúť to, čo robí komisia. A taktiež toto je symptomatické preto, ako funguje EÚ. Vlády idú na komisiu, aby sa čo rokovať a transparentnosť je e, obmedzená. Čo sa týka Brexitu, tak tam to komisia chce zmeniť, ale kto bude mať v rukách rokovania, alebo čo presne tam bude robiť Barni, aká bude jeho úloha, to by ma zaujímalo a týka sa to nás všetkých. Čo sa týka diskusie ohľadom európskej reformy, e, súhlasím s vami do určitej miery. E, tí, čo podporovali Brexit, tak mali pravdu. A Briti, Briti tuto v Brusel stále hovorili, my chceme viac odpovednosti, chceme e, viac kontroly a chceme odbúrať e, a, byrokraciu. A do určitej miery mali pravdu. A napríklad súhlasím s návrhom Camerona, ktorý hovoril, že chce viac e, kontroly pre e, národné parlamenty. Ale kontrolu by mal mať aj Európsky parlament. My sme sa k tomu vtedy nevyjadrili. Takže do určitej miery tento výsledok je zlyhaním Európskej únie, pretože sa nevyjadrili vyjadrila pár, eh, k týmto veciam samozrejme tých vecí je viac, o tých nebudem hovoriť do detajlov. Ďalšie otázky nechám ostatným rečníkom. Ďakujem za vaše otázky. Je to veľmi ťažká diskusia, ako vysvetliť Európu občanom. Nie je to ľahké, roaming možno taký najkonkrétnejší za posledných pár rokov. To sa dá celkom vysvetliť občanom, aby vedeli, čo im Európa poskytuje. Takže sú tu rôzne prístupy a čo týka našich členov, tak sú tu rôzne prístupy. Niektorí majú e, špecifické európske programy, iní to zapoja do kontextu ďalších bežných projektov, pretože niekedy publikum, keď vidí, že niečo je u Európy, tak si myslia, a to je nudné, tak na to sa pozerať nebudem. Takže Európu skôr tak zapracujú do niečoho iného, do nejakého iného kontextu. No a umením je tieto ťažké európske politiky prepojiť s bežným každodenným životom občanov. Toto by mali robiť novinári. A preto potrebuje veľa informácií, potrebujú mať e, príslušné e, pozadie, príslušný kontext a potrebujú príslušné nástroje. A taktiež samozrejme to závisí od publika, pretože tu máte e, ľudí, ktorí majú napríklad problémy na miestnej úrovni. No a viete, koľko E, rozhodnutí, ktoré padnú na európskej úrovni, je relevantných aj na miestnej úrovni. Takže to e, musia ľudia pochopiť, ako sa to týka ich každodenného života. A takto urobíte Európu zaujímavou, to k tej vašej poznámke. A nie je to jednoduchá úloha. Novinári hrajú kľúčovú úlohu musia mať k dispozícii príslušné prostriedky a toto si myslím, že je cesta ku predu. Ďakujem. Čo sa týka tých platformiem pre online e, kampaň, či tam niečo robíme, áno, my sme s nimi v kontakte, oni taktiež nás oslavili a pýtali sa na to, ako ECI možno mohlo im slúžiť. Taktiež tu máme nový software, mali sme na to len milión eur, pretože komisijný software nebol príliš dobrý. Taktiež sme mali ECI proti glyfosátu, tam sme e, dosiahli e, veľké množstvo podpisov. Ďalej tam bola, bol ďalší prípad, ktorý musel e, zamietnúť súd, tiež bola škoda týkalo sa to rozhovorov o TTIP. A myslíme si, že táto platforma pre online kampaň, že toto by sa malo naďalej preskúmať aj túto v výbore PETI. Možno by sa to dalo e, nejak prepojiť aj e, s inými nástrojmi, tak aby to bolo prístupné, aby sme mali tento nástroj pre občanov tak, a taktiež by to mohlo byť prepojené so súčasne fungujúcimi nástrojmi pre e-petitioning, elektronické petície. No a Samozrejme sú tu dva rozdiely. Jeden typ je, kde môžete vy sa dostať iba k vašej vlastnej petícii ako občan a platforma vám nič nedáva. No a druhý typ a vás 38 stupňov kompakt a tam sa dá aj mobilizovať, nie len online, ale sa tam dajú mobilizovať aj ľudia, aby napríklad e, prišli, vyšli do ulic, aby sa zorganizovali demonstrácie, taktiež v Berlíne a v iných mestách sa takto zorganizovali rôzne e, demonstrácie. No, ďalej je škandál, že komisia toľko občianských iniciatív vyhlásila za e, neprípustné a taktiež súd potreboval 30 mesiacov, aby e, sa zaoberal petíciou proti tej TTIPu, takže už bolo potom neskoro. Samozrejme, je dobre sa poučiť do budúcnosti. Čo sa týka citlivosti, tak pán Timmermans povedal, že ECI je potenciálnou hrozbou. Napríklad spomenul e, e, iniciatívu proti e, manželstvu rovnaký, ľudí rovnakého pohľavia. Takže mali sme tu taktiež vo Fínsku podobnú tému. Fíni sa rozhodli podporiť občanskú iniciatívu, prvú úspešnú, ktorá bola implementovaná. A pán Timmermans sa bál, pretože možno konzervatívci, ktorí by boli proti e, homosexuálnym zväzkom, že by toto ohrozilo európske hodnoty. Takže pokiaľ tu máme skutočne návrhy, ktoré sa týkajú základných práv, tak tie sú samozrejme správne hľadiska nepripustné. Preto každá tá iniciatíva je e, dopredu, e, musí byť overená. Takže nemusíme sa báť, že príde nejaká obrovská vlna občanskej iniciatívy je skôr príliš málo. Zaujímavé je, že je jedna ohľadom Brexitu. O Brexite by som toho mohol podať veľa, ale poviem jednu vec. Pár mesiacov pred Brexitom sme urobili veľkú konferenciu ohľadom toho, ako rozvíjať dôveru, ako diskutovať v Taliansku alebo takto, okamžite sme videli, že to bolo veľmi zle organizované, že tam bol Mm, vnútorný boj medzi Cameronom a tých, ktorí stali proti nemu. Takže to, my toto nechceme. My chceme, aby e, občania e, viedli iniciatívy, ktoré potom možno povedú k referendu. Čo sa týka Brexitu, tak tam bol možný len jeden výstrel, ale bohužiaľ už je to nezvratné. Ja by som odporučil, aby sa vytvorilo prostredie pre hlasovanie do budúcnosti, kde by to hlasovanie vychádzalo znútra do spoločnosti, aby to nešlo z hora nadol. Potom máte väčšiu šancu, že tam bude uvoľnenejšie prostredie a taktiež ste hovorili o stretnutiach na radnici, tak tam môžete kombinovať nástroje eh, nepriamej a priamej demokracie a digitálnej demokracie. Pokiaľ toto všetko inteligentne skombinujeme a vytvoríme e, takú cestovnú mapu, profesor Elsner v e, New Yorku, Mexico City a na Islande skúmal tieto procesy a zistil, že skutočne sa musíme veľa naučiť, pokiaľ budeme kombinovať rôzne tieto nástroje. Môžete si vybrať napríklad tisíc náhodných občanov a toto vám prinesie o pár mesiacov výsledky. Napríklad, čo sa týka írska otázky homosexuálnych zväzkov, tak vtedy tam bol návrh e, referenda a bolo to schválené. Ale pokiaľ si vytvoríte komunikačný, inteligentný proces a lepšie skombinujete všetky príslušné nástroje, tak určite to vedie k informovanejšej diskusii a k znovu to dôvery. Ďakujem vám všetkým. Chcem poďakovať všetkým pri rečníkom prvého panelu. Bol to veľmi bohatý panel, veľa podnetov. Máme trochu časový sklos, iba trošku. Takže Beatrice, odovzdám mikrofón a zodpovednosť za druhý panel. Mám hovoriť do tohto mikrofónu? Dobre, dobrý deň. Ďakujem pekne všetkým spravodajcom alebo všetkým prezentátorom, ktorí nás prevádzali v prvej časti panelu. Teraz prejdeme k druhej časti. To je rozšírenie iniciatívy, kvôli ktorej tu dnes sedíme ktorou je sa snažiť zlepšiť, posilniť a znovu nastoliť e, dôveru občanov európsky projekt, ako môžeme stavať mosty, ako môžeme zaceliť tieto priepasy, ktoré sa tu vytvorili, tieto medzery. No a taktiež sa to pozeráme z pohľadu, ktorý je trochu iný, pretože často a o tom hovorili aj naši hostia, hovoríme tak, že príliš nevysvetľujeme alebo používame pri vysvetľovaní jazyk, ktorý nie je vhodný, ale možno tu nejde o vysvetľovanie. Možno ten náš model je príliš vysvetľujúci a trochu nás zavalí množstvo tých vysvetlení, ktoré musíme poskytnúť ale možno to nemusíme robiť. Nemáme to ani príslušný jazyk, nevieme, ako to robiť, nemáme to ani príslušné modely, nástroje, takže možno čo musíme robiť? Možno musíme zistiť, akým spôsobom sme sa dopracovali k určitým riešeniam a potom môžeme predložiť tým, ktorí nás o ne žiadajú. A nie len stále vysvetľovať občanov, čo robíme, ako robíme, koľko pracujeme, čo robí inštitúcie, pretože možno ich to vôbec nezaujíma. Možno im to vôbec nemusíme vysvetľovať. Občania to možno nemusia vedieť, ako vyzerá napríklad taký trialóg, alebo ako funguje legislatívny proces. Prečo by to mali vedieť? Veď na to tu sme my, oni nás, nás sem zvolili, náš, nás europoslancov, komisárov, úradníkov, ktorí pracujeme e, v rámci tohto volebného systému. Takže možno tu ide o niečo iné. Možno tu nejde o to, aby sme tu mali tu mali e, nejakú nejakú slonovinovú väžu, že my sme tu hore a robíme tu rôzne veci, ktoré sú veľmi komplikované. Možno by sme mali si rozmyslieť, kto sme vlastne my vedia. Ja sama som predsa občianka, nie, on nám povedia, nie, ty si predsa politička. No dobre, to je moja práca, som politička, poskytujem služby, Rozhodla som sa, že sa určitú dobu budem venovať tomuto povolaniu, ale taktiež som občianka. Veď aj politici sú občania a inštitúcie tie sú tvorené ľuďmi, ktorí tam pracujú a my, ktorí tu pracujeme, sme taktiež e, daňovými poplatníkmi, sme občanmi, sme cyklisti, sme rodičia, sme mnohé ďalšie veci. No možno Okrem toho, že musíme pochopiť a dobre využívať všetky nástroje, ktoré máme v dispozícii, Európska občianská iniciatíva je dobrým príkladom. Máme tu obrovský aparát pre demokratickú účasť, ktorý môže vyslovený práve preto, aby nefungoval. Alebo tak sa to môže zdať. A o tom hovorila Eleanor táto služba verejnoprávnej európskej televízie. Nakoľko ju využívame a na čo vlastne je? Dobre, už nebudem dlho hovoriť, pretože vás chcem hlavne počúvať. Takže prosím, povedzte nám, vysvetlite nám, predneste nám, čo robíte, aká je vaša vízia, ako bude hovoriť pán Gil Pelajo, ktorý vedie oddelenie výkonnej agentúry pre vzdelávanie Európskej komisie. Je to e, agentúra pre vzdelávanie a kultúru a autovizuálne otázky. Ide tu o Európu pre občanov. Toto je dôležité. No a je zvláštne, že my tu teraz pracujeme na ďalšej správe o občanoch, občianstve. Vieme, nakoľko e, toto je veľmi dôležité. Potom bude hovoriť Luis Salvarado Martínez, ktorý vedie European Youth Forum, teraz od januára tohto roka. Gratulujem, vítam vás tu. Väčšinou svojej dobrovoľnej aj profesionálnej práce e, viedol na e, fórach e, európskych študentov a vždy sa venoval taktiež procesu integrácie. Potom je tu pán Daniel Frame, ktorý vedie je head of advocacy uh, u Transparency International. Myslíme si, že Transparency International sa stal do veľmi dobrým partnerom Európskeho parlamentu, alebo ja mám ten dojem. Vaša práca, vaša každodenná práca má veľmi zaujímavé. Budeme hovoriť o konfliktu záujmov, o korupcii, o transparentnosti a podobne. No a na záver, a samozrejme v neposlednom rade, Daniele Sardoni, ktorý pracuje v European eh, Citizens Action Service alebo ktorá kolegyňa tam vedie oddelenie pre digitálnu demokraciu. Služba e, pre e, akciu európskych občanov, to je jedno z najdôležitejších, nasilnejších fór v tejto oblasti v Európskej únii. A ja poznám určité veci, ktorými sa zaoberáte, ale nie do do detajlov, do podrobná. Ja som spravodajkyňa taktiež pre túto tému. Viete, že sa tomu venujeme každé tri roky, takže váš príspevok bude pre mňa taktiež veľmi dôležitý. A teraz ako prvý bude hovoriť pán Pelajo. Madame la, la présidente. Pani predsednička, dámy a páni, poslanci, Ďakujem výboru pre petície za pozvanie na toto vypočutie. E, ja by som tu chcel predstaviť program Európa pre občanov. Pokiaľ si spomínate, e, a hovorila o ňom aj pani predsednička, ak cieľom dnešného vypočutia je hovoriť o spôsoboch, ako obnoviť dôveru občanov únie v demokraciu a v európske inštitúcie, ja by som tu chcel vyslať posolstvo nádeje. E, najprv niekoľko slov týkajúcich sa nášho programu Európa pre občanov. Tento program e, bol založený pred desiatimi rokmi s cieľom podporiť demokratickú účasť a aktívne občianstvo v Európe a e, takisto záujem o európske témy. E, časť tohto programu je venovaná aj podpore projektov, ktoré sa týkajú európskych dejín a dôležitých momentov v našej histórie, ktoré boli niekedy tragické. Má rozpočet vo výške 185,5 milióna eur e, na e, súčasné programové obdobie 2014 až 2020. Predstavuje to zhruba 26,5 milióna eur ročne. Takisto e, sa zameriavame na spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj orgánami územnej samozprávy. Pôsobíme vo všetkých 28 členských štátoch. Náš program takisto bol odsúhlasený e, týmto parlamentom v uznesení, ktoré bolo s veľkou väčšinou hlasov prijaté 2. marca tohto roka. Hovoril som o pozorstve nádeje. Dôvodom je to, že my dostávame celé stovky návrhov týkajúcich sa Európy ako celku všetky svedčia o životaschopnosti európskej občianskej spoločnosti a o vôli európskych občanov a občaniek zapájať sa do demokratickej rozpravy o témach, ktoré sú aktuálne a dôležité. E, podľa, e, keď sme e, uverejnili výzvu na podávanie návrhov týkajúcich sa opatrenia e, partnerstva miest. Túto výzvu sme uverejnili v marci. Dostali sme okolo 500 projektov. Chcel by som teraz povedať, že dostali sme 1300 e, kandidátov na e, vytvorenie takýchto partnerských partnerstiev medzi mestami. Náš program sa e, netýka e, len snahy prekonať tú predstavu o bruselskej bubline alebo o akademických elitách v hlavných mestách Európskej únie. My samozrejme podporujeme niektoré organizácie, ktoré pôsobia v Bruseli, ako aj známe think tanky, ale náš program podporuje aj malé projekty, ktoré sa realizujú v európskych obciach. E, často sa stáva, že podpora, ktorú poskytujeme, nepresahuje výšku 5000 eur. Túto poskytujeme predovšetkým e, organizáciám na úrovni obci. Tie projekty, ktoré podporujeme, e, svedčia o rozčarovaní občanov z demokracie v Európskej únie. E, v roku 2015 e, komisia prijala takisto dokument týkajúce sa európskeho občanstva. Na národnej aj na miestnej úrovni nestačí už iba zúčastniť sa na voľbách hovorili o tom predrečníci. Urobiť, je treba urobiť viac. Ľudia žiadajú vyššiu transparentnosť v riadení na európskej úrovni. Vyžadujú etiku, bezúhodnosť, otvorenosť, prístup k dokumentov a podobne. Toto sa považuje v súčasnosti za nevyhnutnú podmienku e, vykonávania kontroly e, občanmi prostredníctvom ich zvolených zástupcov veľmi ma teší, že tu je so mnou pán Daniel Freund, ktorý tu zastupuje Transparency International. Občania takisto požadujú viac konzultácií, verejných konzultácií ešte skôr, než budú e, vypracované návrhy zákonov. A po tretie, občania požadujú vyššiu účasť. Elza Lironi, ktorá pracuje pre, e, z, z, e, pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ktorú takisto podporujeme, vysvetlí, ako prebieha takáto legislatívna spolupráca aj prostredníctvom metódy crowdsourcingu. crowdsourcingu. Um, ehm, zapojenie európskych občanov, o ktorom svedčia projekty, ktoré podporujeme, sa neobmedzuje iba na návrhy na zlepšovanie európskej demokracie. Občania, e, organizovaná občianská spoločnosť, orgány miestnej samozprávy sa priamo v Európe zapájajú do dôležitejších diskusí, ktoré majú e, význam na celoeurópskej úrovni. Napríklad e, my sme svetkami tohto procesu e, prostredníctvom projektov, ktoré sme podporili e, v súvislosti s tým, ako občianská spoločnosť pristúpila k otázke migračných tokov a utečencov v Európe. E, tento rok pravdepodobne vzhľadom na návrhy Európskej komisie týkajúce sa budúcnosti Európy, ako aj v nadväznosti na hlasovanie e, Spojeného kráľovstva o vystúpení z EÚ, e, je práve táto téma veľmi dôležitá. V uplynulých rokoch solidarita v časoch ekonomickej krízy bola hlavným ťažiskom navrhovaných projektov. Pani predsedajúca, dámy a páni, e, pokiaľ e, sa e, európske populistické Ehm, rozpravy zameriavajú zámerne na skresľovanie politickej situácie aj ekonomickej reality v Európskej únii. Naše projekty ehm, ukazujú, že na úrovni ehm, miestnej, ale aj regionálnej občania sú ochotní sa zapájať a organizovať. Čiže vraciam sa k tej pôvodnej otázke, ako obnoviť dôveru, ako prekonať priepasť medzi sľubmi a realitou v Európskej únii. To najdôležitejšie ponaučenie, ktoré som odvodil z mojich skúseností s programom Európa pre občanov, je, že Európska únia sa musí naučiť podporovať, počúvať občanov, ktorí sú ochotní angažovať sa na e, posilňovaní európskej demokracie. E, pred dvoma týždňami vaši kolegovia v parlamente e, bruselského regiónu pozvali Piera Rosanvalona, ktorý tam vystúpil s prejavom týkajúcim sa krízy demokracie. E, dúfam, že nezradím to, čo hovoril, keď poviem, že on považuje za jednu z možných odpovedí na krízu demokratickej reprezentácie v európskych inštitúciách e, posilniť demokratické zastúpenie tradičného typu, ktoré označuje za tzv. narratívnu reprezentáciu. To znamená, že, má, že je potrebné vytvoriť verejný priestor, kde by sa ľudia mohli vyjadrovať k problémom, ktoré prežívajú. Som presvedčený, že toto môže byť jeden zo spôsobov, ako obnoviť dôveru v európsky projekt. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem, pán Pelajo. Áno, myslím si, že táto koncepcia e, skompletizovať niečo, tak tu nie je len o tom, že niečo hovoríme. Musíme byť schopní e, poskladať tento puzzle, tú skladačku, dať tam všetky dieliky. A je pravda, hovoril o tom aj pán profesor, prečo nie sme niekde na univerzitách, prečo nás nezavolajú? Veď by sme to mali chodiť každý deň, to je naša povinnosť, to nie je nejaká e, láskavosť vy ste na, v Madride na Univerzita Complutense, tak áno, musím ja tam, musím osobne ísť, musím sa tam ísť pozrieť, je to moja povinnosť. To táto istota toho, čo je povinné, čo nie, musíme taktiež pracovať na veci ako transparentnosť a povedomí občanov na zodpovednosti, našej zodpovednosti. A teraz udelujem slovo pánovi Alvaradovi. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste ma pozvali budeme po anglicky. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma teší, že tu môžem byť za Európske fórum. Tí, ktorí to nepoznajú, my sme najväčším, najväčšou organizáciou, hnutím na svete a samozrejme aj v Európe. My reprezentujeme hlas mladých ľudí, inštitúčných a politických tvorcov eh, v Európe. My, našou povinnosťou je vzbudiť povedomie a cez vaše dvere e, po, vzbudiť a, a po, vzbudiť aj vás. Takže e, ja by som chcel hovoriť o zaangažovanosti mladých ľudí v európskom projekte, o ich dôvere Áno, naozaj ste spomenuli veľmi veľa zaujímavých vecí a myslím si, že váš program je veľmi zaujímavý, ale predsa len máme e, rôzne chápanie týchto nádejí. My ako európsky projekt zatiaľ nevzbudzujeme e, alebo nevzbudzujeme túto nádej a túto dôveru, takže mali by sme sa pozrieť na tie um, odpovede, keď ste mladou osobou, mladým človekom, čo vám viedlo k tomu, tomu, aby ste boli inšpirovaní, aby ste dúfali. Takže pozrime sa na tú mladú generáciu, e, ktoré, e, ktorí sa venujú tomuto európskemu projektu e, teda reprezentácia, vzdelávanie, toto všetko Mm, z hľadiska, z perspektívy mladých ľudí. Ja si myslím, že my momentálne sme na kryžovatke v európskom projekte a ako mladí ľudia sa dostali z toho posledného bodu na programe do možno posledných mojkánov, posledných, ktorí to prežijú. Takže toto je generácia, ktorá možno nie len nerozumie, ale nechce rozumieť čo by nás stálo to, aké náklady by to znamenalo, ak by sme e, Európu neposúvali dopredu. Takže títo mladí ľudia bojujú proti tým starším a vysvetľujú im, že my chceme Európu. Takže áno, naozaj toto je taký generačný stred, kedy tu máme Brexit, kedy tu máme ľudí, ktorí pomaly vstupujú do tejto konverzácie a tvrdia, že áno, toto je ten spôsob, ktorým sa pohneme vpred. Áno, čiže toto vzbudzovanie dôvery, mm, toto pre mladých ľudí, toto bude tá výzva, ktorá nás čaká nasledujúce roky a v súčasnom modeli sme zvolili našich predstaviteľov a Mm, historicky to bolo malé percento obyvateľov, ktoré sa zúčastňovalo týchto rozhodovacích procesov a práve z týchto procesov boli vylúčení mladí ľudia a to spôsobilo tú vysokú mieru frustrácie mladej generácie na celé roky alebo počas celých tých rokov, takže oni boli málo reprezentovaní, takže E, bolo to 0,5 a to je číslo, ktoré musíme riešiť, na ktoré sa musíme zamerať. Neznamená to, že keď je niekto mladý, sa stane dobrým politikom, ale určite to má svoj účinok, keď mladí ľudia výjdu medzi voličov a oslovia ich. Takže počet mladých e, poslancov v parlamente je najnižší na celom svete, to spôsobuje obavy a aj ako sa inštitúcie obracajú na mladých ľudí. Nielen aký jazyk používajú, ale aj aký majú politický program. Tak tomu bolo aj v minulosti. Takže my stále počúvame o tom, že mladí ľudia sa stiažujú na to, že sú príliš málo zaangažovaní do tohto politického procesu. Keď bolo to škótske referendum, tak vtedy mladí ľudia to zachránili v prospech a v Británii to dopadlo bolo v neprospech toto referendum. Tam možno tí mladí ľudia neboli takí zaangažovaní a my potrebujeme tú energiu, tie sny, ktoré mladá generácia má. Takže dúfam, že čoskoro zahajíme veľmi dobrú spoluprácu s touto inštitúciou a keď budeme vstupovať do týchto demokratických eh, procesov ako voľby do Európskeho parlamentu, musíme sa obrátiť na tú mladú mm, generáciu, lebo doteraz ste sa na nich neobrácali nejakým úžasným jasným spôsobom. Takže mm, tie kampane neboli nejaké úspešné. Neobrátili ste sa na mladých ľudí a toto je e, pro, najproeurópskejšia generácia e, v histórii, tá, ktorá je mladá teraz. Škótske referendum, e, britské referendum, Mm, Rakúsko, rakúske voľby, ale neboli zaangažované do volie v Európskom parlamente. Takže ako zahájiť tieto e, diskusie, e, keď budeme mať tie voľby v roku 2019? Treba na to myslieť. No a potom ďalšie veci, a, e, na ktoré sme sa zameriavali už veľmi dlho, takže napríklad reforma volebného práva. E, už v roku 2016 sme sa tomu začali venovať. Podľa nás sa ne, možno, že nielen ide o zvýšenie e, týchto voličov, zvýšenie počtu voličov do, tých, do týchto volieb, ale ide aj o to, ako by sa títo politici mali obrácať na týchto mladých ľudí, teda ich, e, ako ich zakomponovať, ako ich zaangažovať do týchto rozhodovacích procesov, čiže naozaj, ako sa na nich obrátiť, ako ich osloviť. Videli sme výborné výsledky Rakúsko, Malta, takže títo mali vynikajúce procesy, takže tuto by sme sa na nich mali obrátiť a my e, žiadame tento parlament. Tento parlament naozaj zlepšil svoju retoriku, ale ešte stále musíte preukázať väčšiu odvahu, musíte sa obrátiť na týchto mladých ľudí. Skutočne nemáte čo stratiť, e, pretože e, tá jediná vec, e, čo sa môže stať, že vy získate týchto mladých ľudí, že ich zaangažujete do tejto diskusie a to môže priniesť len a len pozitívne výsledky. Pretože keď človek má 16 ľudí, ľudí e, nemá nejako veľmi veľa zodpovednosti a preto by bolo dobré, keby ste to vy vyvážili a keby ste od nich túto zodpovednosť požadovali. A druhý aspekt, o ktorom by som sa chcel zmieniť, je vzdelávanie my sa obraciame na Európsku úniu cez médiá. Toto je téma, ktorá sa neustále objavuje v médiách. To sa nikdy nezmenilo, pretože e, práve tí najvzdelanejší sú najviac proeurópsky, stávajú sa ministrami, stávajú sa poslancami. To sa nikdy nezmení, ale čo môžeme urobiť my na európskej úrovni je, aby sme podporovali vzdelávanie občanov, tak ako sa to robilo za posledné roky. Musíme e, tiež gramotnosť, mediálnu gramotnosť, gramotnosť, musíme zvyšovať politickú gramotnosť, musíme e, tých ľudí príjmeť a vzdelať tak, aby mali vlastné názory. Musíme do toho vniesť aj európsku dimenziu, neformálne vzdelávanie, to je veľmi dôležité a práve tieto organizácie sú tými laboratóriami, kde sa z mladých ľudí stávajú politicky a demokraticky zmýšľajúci ľudia, preto musíme zlepšiť tento prístup, aby sa títo mladí ľudia naučili demokracie svojim vlastným spôsobom, takže musíme e, ich príjmeť k tomu, aby sa zúčastňovali, aby kriticky analyzovali politické smerovanie. Toto je v našom záujme, v našom spoločnom záujme. My sme si tu vypočuli týchto mladých liberálov, ktorí vykonali vynikajúcu prácu, keď zaangažovali týchto mladých ľudí naozaj od útleho veku a toto je veľmi dôležité. E, práve takto e, docelíme najviac. Nebudeme im vysvetľovať, ako trialóg funguje, ale ich to naučíme, aby, e, aby sa to naučili sami, aby takto sami zmýšľali a myslím si, že keď budeme diskutovať o dôvere, tak je veľmi dôležité, aby ste mysleli na to, ako poskytneme skúsenosti týmto mladým ľuďom, aby sa učili na vlastnej skúsenosti. A keď sa zameriavame na toto vzdelávanie občanov, musíme sa zamerať aj na túto samotnú E, tému. E, čiže vy musíte e, sa vstúpiť do dialógu s týmito občianskými spoločnosťami. Nemusíte na to rozvinúť spoluprácu s členskými štátmi. S tou občianskou spoločnosťou musíte spolupracovať. Vy to neviete urobiť, takže vy sa musíte spojiť s týmito aktérmi, aby oni potom šírili tieto posolstva za vás a pre vás, ale iba takto takto tento model môže e, fungovať. Takže musíme naďalej v tomto pokračovať, ale vy nemôžete dať len e, nejaké drobné e, veci, musíte tie dôležité veci, tie dôležité veci. No a potom demokratická reforma, výskumy poukazujú na to, že tieto inštitúcie, ktoré reprezentujú demokraciu, nie veľmi dobre spolupracujú s týmito mladými ľuďmi, vidíme protesty, vidíme e, to, že títo mladí ľudia zaplavujú ulice a demonstrujú. E, Facebook e, inovoval svoje postupy ako reprezent, reprezentanti a predstaviteľe spoločnosti musia dostať svoje zodpovednosti. Takže tento parlament musí byť predvojom a musí sa zúčastňovať tejto demokracie. Vy nemôžete pokračovať pokračovať v tom, ako ste to robili doteraz. Musíte byť odvážni, aj keď vás to zastrašuje. Musíte myslieť dopredu, aj keď členské štáty sa snažia to zastaviť. Nemáte čo stratiť. Nemáte čo stratiť. E, vaše, va, vaše, vaša dôvera klesá, teda dôvera vo vás klesá, takže musíte ju zvyšiť. Naozaj, naozaj, e, prepačte, už sme naozaj e, prekročili čas, takže vy ste už prekročili. Áno, máte pravdu, máte pravdu, už končím, už končím. Takže budúci e, rok budeme, e, budeme mať e, spoluprácu s Európskym parlamentom. Stretneme sa v Štrasburgu. Toto bude záležitosť, kedy na európskej úrovni chceme ukázať, že mladí ľudia a tých 760 eh, poslancov sa stretne s týmito mladými ľuďmi, takže ja dúfam, že vy to podporíte a my chceme celému kontinentu ukázať, že sme schopní viesť túto konverzáciu a že naozaj myslíme pokrokovo. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Predsednička, veľmi pekne ďakujem. A teraz budeme hovoriť o transparentnosti, lobbyingu, legislatívnej legislatívnom otlačku, korupcia, ktorá je tu veľ, veľmi vysoká a tá potom znižuje túto dôveru. E, nech sa páči ďalší rečník. Áno, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem pozvali. Ja budem hovoriť o tom, ako úžasne môže prispieť boj proti korupcii k zvýšeniu dôvery v európsky projekt. Európsky projekt je jeden e, z projektov, ktorý má zvýšiť mier, demokraciu a prosperitu a e, dosiahnuť to, aby nám občania znovu dôverovali je, ak budeme plniť tieto sľuby, ktoré sme pôvodne dali. A preto e, zdá sa, že jeden z týchto sľubov sa už neplní e, po tejto hospodárskej kríze, kedy narastla nezamestnanosť, ľudia stratili svoje zamestnanie, stratili sociálne istoty a stratili dôveru v európsky projekt. A korupcia veľmi často je prekážkou európskej únie v tom, aby mohla plniť tento sľub prosperity. Takže je potrebné v Európskej únii bojovať proti tejto korupcii a my bojujeme na dvoch hlavných poliach. Inštitúcie v Strasburgu, Bruseli a Luxemburgu musia byť zbavené korupcie, nakoľko je to možné, ale musíme vytvárať aj takú legislatívu, ktorá by podporovala tento boj proti eh, korupcii boji proti praniu špinavých peňazí a tak ďalej. Toto doteraz fungovalo relatívne dobre, dosiahli sme za posledné e, roky aj e, pokroku a úspechu. My sme zriadili skupinu pre Code of Conduct, e, potom sme tu dali určité obdobia, e, ktoré e, umožnia sa tomuto prispôsobiť a máme tu aj globálnych vodcov, pokiaľ ide o stanovenie týchto štandardov. Avšak že vidíme, že napriek týmto snahám a zlepšeniam e, predsa len je tu e, ešte vysoká e, korupcia, tá dôvera klesá, najmä napríklad aj pokiaľ ide o Brexit, to sme si dnes mali možnosť vypočuť. Takže tá dôvera klesá E, tiež v dôsledku hospodárskej krízy, ale aj vnímanie korupcie je stále vyššie a veľmi často je to napojené aj na ten názor, že politické inštitúcie sú vedené určitými svojimi záujmami a záujmami všeobecnými, ktoré slúžia všetkým. Komisia samotná E, vypracovala program reformy inštitúcií a naozaj je veľmi dobré, aby sme podporovali reformu dobrého riadenia, protikorupčnú reformu. To je už dobré smerovanie, takže také odhady, koľko nás stojí každoročne korupcia, sú niekde medzi 100 120 miliard eur až niekoľko stovák miliard, takže vidíme, že tie reformy by mohli niečo priniesť a dosiahli sme aj dobrého pokroku v krajinách, ktoré sa v roku 2000 do tejto kampane zapojili. My mm, sme sa tomu naozaj venovali, ale tie krajiny, odkedy sa e, pre, pripojili k e, Európskej únii, tak stagnovali a niektorí aj pokresli. Máme tu Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, mm, Slovensko, takže naozaj tento e, index vnímania korupcie je tu ešte dosť e, veľký, ale napríklad príklad Maďarska, kde e, sa pohybujeme už úplne k zrúteniu tejto štátnej moci, pretože e, celá štátna moc je rozdelená medzi rodinou, e, známymi, štátne fondy sú e, úplne vyrabované a tieto peniaze končia vo vreckách tých, ktorí sú na vládu napojení, tiež voľná, tiež slobodné médiá, slobodná akademická obec, to ako keby nie neexistovalo. E, takže je tam veľmi veľa občanov, ktorí už dlhú dobu vzhliadajú k Európskej únii a vyžadujú jej podporu, aby sa obrátili na túto vládu, ktorá je tak skorumpovaná, aby bojovali proti tejto e, korupcii, pretože e, táto vláda sama už nebude bojovať proti korupcii. A my v Európskej únii musíme podporovať podporiť tento boj, ktorý je nejako spomalený a naozaj sa musíme venovať tejto legislatíve, ktorá ako keby zaspala. Všetky tieto výzvy, uvedomujúc si ich, si musíme položiť otázku, ako teda bojovať proti tejto korupcii. A podľa nás tá skutočná pridaná hodnota, ktorú môže nastoliť Európska únia, je vybaviť e, občianskú spoločnosť príslušnými nástrojmi a podporou, aby mohla bojovať proti týmto postupom, aby nastolila túto legislatívu aby podporovala tie spoločnosti napríklad v ťažebnom priemysle, v bankovníctve, mm, v týchto hospodárskych aktivitách. Tu môže byť nápomocná občianská spoločnosť v tomto boji eh, proti korupcii. A ja by som sa teraz dotkol troch oblastí, kde Európska únia, parlament a komisia môže byť napomocná. Poprvé, Európska únia by sa mala stať priekopníkov boja proti korupcii a EU sa už dlhodobo zapája do boja proti e, korupcii, napríklad pokiaľ ide o budúcich kandidátov na členstvo ako, alebo legislatívne reformy. Ale napriek tomu ešte je tu veľká medzera, pokiaľ ide o vykonávanie, uplatňovanie protikorupčnej legislatívy. Žiaľ, e, nachádzame sa v situácii, keď komisia e, ako si e, túto správu o boji proti korupcii prestala sa jej nejak intenzívne venovať a takisto, pokiaľ ide o analýzu situáciu v členských štátoch a vypracovanie odporúčaní reformy, toto úsilie veľmi poľavilo. A tá, ten dôraz na boj proti korupcii v politike susedstva, ako aj v medzinárodných záväzkoch, ktoré Únia podpísala napríklad v súvislosti s trvalo udržateľným rozvojom. To eh, ako si eh, upadlo do, eh, na okraj záujmu. Bez analýzy e, nemá komisia k dispozícii potrebný nástroj alebo stratégiu na boj proti korupciu. Ja som už hovoril o, o dohovore OSN pre boj proti korupcii, ale dokonca ani tie prvé kroky, ktoré predpokladá dohovor, ktorým je seba hodnotenie krajín, ešte neboli vykonané. Takisto pokiaľ ide o gra- GRECO, skupinu štátov proti korupcii Rady Európy. Táto skupina takisto nezaznamenala veľký pokrok. Druhá oblasť, v ktorej by, si, by, by podľa mňa mohla Únia uplatňovať pozitívny vplyv, to je boj proti finančným trestným činom a nelegálnym pohybom peňazí. My vieme, že tu dochádza k takýmto rôznym nelegálnym pohybom peňazí, napríklad e, pokiaľ ide o Ukrajinu, e, odtiaľto sa veľa peňazí dostáva do Európskej únie, kde sa e, ich skutoční vlastníci snažia ukryť, tak povediac. Čiže tu by sme mohli zohrať väčšiu úlohu. Hovoril som aj o e, boji proti praniu špinavých peňazí. V panamských eh, dokumentoch sa už eh, uvádzajú niektoré veci, ktoré eh, viedli k úvahám o revízii smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Boli prijaté aj niektoré kroky na úrovni výborov v parlamente, ale ešte stále sú tu veľké medzery umožňujúce podnikom nezverejniť finančné finančné údaje týkajúce sa ich zisku alebo daňovej povinnosti alebo úmernosti zisku ich e, ekonomickej aktivite. Ja by som vás len chcela upozorniť, že zostáva vám 30 sekúnd. Tretia oblasť e, sa týka samotných inštitúcií Myslím si, že tá najväčšia priepasť sa týka transparentnosti činnosti rady. Ja ako nemecký občan skutočne neviem, čo moja vláda, predpokladám, že aj v mojom mene, robí e, v rade a napríklad pokiaľ ide o jej hlasovanie v rade. Myslím si, že v parlamente sa treba zmieniť o troch hlavných oblastiach a to je etika, e, to sú tie otvorené alebo E, otačavé dvere. E, tu sa e, zaznamenal len malý pokrok. Situácia je dosť zvláštna, keď asistenti poslancov nesmú dva roky vykonávať činnosť, ktorá by súvisela s ich prácou v Európskom parlamente, zatiaľ čo na poslancov sa táto povinnosť neuplatňuje. E, takisto je tu, sú tu isté škandály s rozpočtovými linkami, ktoré sú priamo dostupné členom parlamentu. E, napríklad v, e, v, v novovytvorenej francúzskej vláde musel jeden minister rezignovať vzhľadom na údajné zneužívanie fondov Európskeho parlamentu na platbu jeho asistentov. Tak Takže mandát, e, ktorý sa týka transparentnosti, e, je e, veľmi, je, je dosť malo ambiciozný, pokiaľ ide o parlament a preto by som chcel vyzvať poslancov, aby boli transparentnejší, pokiaľ ide o ich interakcie s lobbystami. A tým sa dostávam k záverečnému vyhláseniu. Kľúčovú úlohu zohráva vytvorenie dostatočného priestoru, ale aj istého finančného objemu pre organizácie občianskej spoločnosti. E, zdá sa, že krízy, ktorými prechádza politická agenda v posledných rokoch, ako je migračná kríza, ekonomická, banková kríza, to sú všetko momenty, ktoré e, si vyžadujú e, hĺbšie reformy s cieľom čeliť korupcii pretože pokiaľ nevyužijeme túto možnosť teraz, pretože v posledných rokoch došlo k niektorým pozitívnym volebným výsledkom, tak, prepas, tak e, stratíme šancu na e, vytvorenie, vytvorenie a prijatie potrebných reforiem a záchranu Európskej únie, ktorú sme mnohí z nás celé roky budovali. And now the floor is for a teraz má slovo pani Lirony, ktorá bola celé dopoludne veľmi trpezlivá, počúvala všetkých ostatných. Eh, Poslaním Európskej akčnej, e, e, akčnej služby európskych občanov je zabezpečiť poskytovanie kvalitného poradenstva, výskumu a e, aktivizmu. Veľmi ma zaujalo to, čo ste hovorili o digitálnej demokracii. Tu nejde iba o využívanie digitálnych nástrojov, pri zabezpečení účasti, pri vyjadrovaní názorov, podávaní petícií, hlasovaní a tak ďalej. E, ďakujem. Dúfam, že moja prezentácia odpovie na niektoré z týchto otázok. Ďakujem za to, že ste takýmto spôsobom uviedli Európsku akčnú službu občanov. My sme EKAS, my e, už niekoľko rokov sa snažíme e, zabezpečiť dopyt po širšom využívaní digitálnych digitálnych technológií s cieľom zlepšiť demokratickú spoločnosť. Skôr než e, ja som minulý rok uverejnila pre Európsky parlament potenciál pre e, e, elektronickú účasť v Európskej únii. Táto správa e, bola uverejnená e, a využili ju správdajca pre e, elektronickú demokraciu, e-demokraciu. Takisto sa tam uvádza jednoznačná definícia e-demokracie pre európske inštitúcie a Európe. Teraz stručne o niektorých základných konceptoch. Digitálna demokracia to je jednoduchý pojem systém predpokladá lepšie využívanie digitálnych nástrojov na posilnenie demokratických inštitúcií a procesov. Čiže je to pomerne jednoduché. Ja som sa stretla s mnohými ďalšími de- definíciami o tom, čo je e-demokracia, ale v zásade sa to všetko redukuje na lepšie využitie digitálnych nástrojov na posilnenie demokracie. Ehm, prebiehajú tu onlineové aktivity medzi dvoma aktérmi, problémy. Sú to vlády, politické strany na jednej strane a občania na druhej strane. E, e-demokracia má tri hlavné aspekty. Poprvé sú to vzťahy medzi vládami a občanmi. Tento prvý aspekt sa zameriava iba na vládu. My tomu hovoríme e-government, to je v podstate spôsob, ako využívať prostriedky ehm, IKT na zlepšenie verejnej správy a služieb poskytovaných vládov. Druhá časť to sú občania. Tu, sa, tu ide predovšetkým o e-transparentnosť, o to, ako sa jednotlivé nástroje využívajú na to, aby boli náležito informovaní občania. Tretí, tretia oblasť dôrazu ECAS je spôsob využívania e, informačných a komunikačných technológií s cieľom zabezpečiť širšiu účasť občanov na európskych procesoch. E, ten scenár, optimálny scenár e, predpokladá spoluprácu medzi vládami a občanmi a spolurozhodovanie pri príjmaní legislatívy. Jedna vec, ktorú vždy zdôrazňujem, je, že veľmi často sa digitálna demokracia zamieňa s konceptom priamej demokracie to je niečo, čo my v EKAS nepresadzujeme, pretože podľa nás by digitálna demokracia nemala nahradiť tradičné formy reprezentatívnej demokracie, ale mala by vybaviť občanov nástrojmi na priamejšiu účasť. Čiže my sa snažíme o túto priamu účasť a ten systém reprezentatívnej demokracie už máme. Samozrejme, priama demokracia e, z určitých dôvodov neexistuje. E, som veľmi rada, že Nikola a Luis zdôraznili význam toho, aby sme pochopili e, zmyšľanie mladých ľudí. Zistujú, zistuje sa to prostredníctvom rôznych nástrojov a myslím si, že štatistiky jasne ukazujú, že mladí ľudia sa líšia od predchádzajúcich generácií, predovšetkým v dôsledku širšieho používania digitálnych technológií technológií. E, mladí ľudia majú, tak povediať, cynický pohľad na tradičné spôsoby uplatňovania politiky. To však neznamená, že nemajú záujem o ovplyvňovanie politických procesov. Potenciál technológie spočíva v tom, že občania sa môžu priamo spojiť s rozhodovateľmi, s tými, ktorí rozhodujú, čo nemohli moji rodičia, e, pretože takéto platformy neexistovali. Čiže ľudia vtedy mohli pracovať v odboroch, v politických stranách, pokiaľ chceli vyvíjať nejaký vplyv. Dnes to robia mladí ľudia online spôsobom. E, tento obraz ukazuje, ako to vyzerá v súčasnosti. Na to musíme skutočne prihliadať. Potrebujeme pochopiť potreby dnešných mladých ľudí a musíme sa snažiť anticipovať, aké budú ich potreby v budúcnosti a ako to môže ovplyvniť našu demokratickú spoločnosť. A ako sa v súčasnosti využíva technológia na účasť na rozhodovacích procesoch? Mám tu tri prípady, ktoré v stručnosti uvediem, keď budem hovoriť o crowdsourcingu. V roku 2011 sa e, v po finančnej kríze v, Island- v Európe zaznamenali v, na Islande veľké problémy a vtedy parlament navrhol zmenu ústavy. Umožnil občanom vytvoriť si svoje vlastné národné fórum a prostredníctvom crowdsourcingu zisťoval názory na novú ústavu. Zapojilo sa tam tisíc náhodne vybraných občanov a 25 z nich to bola tá malá skupina, rozhodovala o tom, ktoré hodnoty budú začlenené do návrhu ústavy, ktorý by potom mal odsúhlasiť parlament. E, občianská spoločnosť veľmi aktívne pracovala na tom, aby vtiahla občanov do tohto procesu. Online nástroje boli komplementárne offline nástrojom. Oba tieto typy nástrojov boli potrebné na oslo- oslovenie ľudí. Potom sa konalo referendum o návrhu ústavy e, väčšina občanov hlasovala za prijatie tohto návrhu. Výsledkom bolo však, že tento návrh bol zablokovaný v parlamente, čiže tento proces nebol dotiahnutý, čiže tá ústava ešte stále nie je prijatá a to sa píše rok 2017. Eh, ja som hovorila s jedným islandským poslancom z pirátskej strany, tak som sa spýtala, prečo bol zablokovaný v parlamente. On povedal, že mali sme voľby, došlo takisto k zmene v zložení parlamentu a preto to neprešlo. Preto som povedala, dobre, a boli občania frustrovaní, že v osledku celého tohto procesu bol proces zablokovaný v parlamente. Ako na to zareagovali? Ona, tá poslankyňa, mi povedala, my, členovia Pirátskej strany, sme boli zvolení a získali sme niekoľko kresiel v parlamente. Ukázalo sa, že Jedna z otázok, s ktorými šla pirátska strana do volieb, bola, že e, do roku 2020 by mala byť zreformovaná ústava. Čiže toto ukazuje, čo sa môže stať, keď nie sú očakávanie ľudí splnené. Druhý prípad sa týka Fínska. Tam išlo o zákon o iniciatíve občanov. Tento funguje pomerne dobre. V rámci neho môžu občania navrhovať navrhovať legislatívne alebo podávať e, legislatívne návrhy a keď získajú 50 e, tisíc podpisov, parlament sa tým musí zaoberať. Okrem toho, parlament ako taký e, prostredníctvom crowdsourcingu sa snaží získať podporu pre reguláciu dopravy je tu o, o cestnú, cestnú dopravu, e, zákon o cestnej doprave. E, je tam problém, boli tam e, identifikované problémy, ktoré boli vyhodnotené v tretí tretej etape, v štvrtej etape mal byť prijatý zákon, to sa však nikdy nestalo. Čiže tiež to zostalo niekde trčať v parlamente. Ten ďalší prípad sa týka takisto Európskej iniciatívy občanov. Zo, zo 66 návrhov tri dostali e, milión podpisov. Čiže E, to, toto je spôsob, ako prekonávať rozdiel medzi uh, očakávaniami a uh, ich uh, naplnením, ale týka sa to aj využívania digitálnych nástrojov, ktoré môže, môžu uh, dosiahnuť uh, protikladný, protichodný účinok. Takže máme tu verejné konzultácie ktorým sa väčšinou vyjadrili príslušné súčasné strany, boli tu technické otázky. Ďalej je tu dobrý nástroj e, Európska, pre Európsky parlament, je tu len legislatívne e, akcie, ktoré už sú v platnosti, ďalej sú to projekty zo strany komisie, problémom je udržateľnosť, ako využívate to, čo ste sa naučili možno v rámci projektu, tak by to bolo udržateľné na ďalších pár rokov. Ďalej DG Connect má svoju vlastnú platformu Futurium a taktiež som analyzovala e, motivovaných europoslancov, ktorí majú vlastné platformy na styke s občanmi, ale bohužiaľ je ich len pár. Takže ECAS už e, veľa pracoval a analyzoval outsourcing po celom svete. My sme takéto platformy analyzovali 27 a otázka je, či by crowdsourcing mohol byť metodou pre Európsku úniu, ako môžu občania e, tie legislatívne procesy lepšie ovplyvniť. No a my sme analyzovali e, tieto prípady na základe určitých cieľov či napríklad tam e, cieľ e, plnej zastúpenosti, ovplyvnenia občanov, e, o procesov občanmi ďalej, či to zlepšilo politickú legitimnosť, zvýšilo dôveru v a tak ďalej. Bolo trochu ťažké, alebo dosť ťažké získať údaje a taktiež bolo ťažké posúdiť, čo je úspešné, čo je neúspešné. Takže sme stále skúmali, či crowdsourcing je metodou, ktorá môže zlepšiť demokraciu v rámci európskeho legislatívneho procesu. Všetko máme online, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak e, máme e, crowdsourcingový pilotný projekt na európskej e, úrovni tak by sa mohlo ovplyvniť európske legislatívne procesy. Dobre, toto je posledná prísvitka, je tu pár otázok, ktoré by som vám všetkým chcela predložiť ohľadom toho, čo som sa naučila. Či táto crowdsourcingová metóda zlepší dôver verejnosti? Moja odpoveď momentálne je taká, že to neviem, pretože čím viac to študujem, tým viac víziev tam vidím s implementáciou demokracie správnym spôsobom. No a viem, že európsky občania chcú lepšie ovplyvňovať legislatívne procesy, ale moja otázka je, či by všetky, či by občania, pokiaľ by mohli mať takýto vplyv, či by eh, ho chceli mať, či by boli aktívnejší. Takže otázka je, či európske nástroje sú dostačujúce, aby uspokojili občanov, ktorí chcú eh, ovplyvniť na tieto procesy, alebo či chceme vytvoriť crowdsourcingové nástroje a či to potom priťahne aktivitu občanov. Prepačte, musím vás prerušiť, lebo už máte len 30 sekúnd. Toto je posledná presvedka. takže Druhá otázka je obmedzenie participačných nástrojov Európskej únie. Moja otázka je, či by crowdsourcing bol dobrou metódou, aby zapojil Európanov do legislatívneho procesu alebo rozhodovacieho procesu? No a samozrejme, určite to môže viesť novým inovatívnym nápadom, ale v akých politických oblastiach by toto vôbec bolo možné? Aké sú tam špecifické otázky, špecifické oblasti. Musíte byť taktiež opatrní s formovaním otázok, pretože crowdsourcing možno na začiatku môže dobre fungovať, keď sa zbierajú všeobecné nápady, ale potom, čo sa týka špecifických tém, tak skôr sú také konzultácie, to príliš na expertnej úrovni a už je to príliš ťažké pre občana, aby sa k tomu mohli fundovane vyjadriť. Taktiež musíte vyvážiť emócie a rozum. Pokiaľ sa niekoho napríklad dopýtate, čo si myslí o e, programe Erasmus, tak väčšina odpovie kladne. Avšak, čo sa týka napríklad migračnej politiky, tak tam už väčšiu rolu hrajú emócie a toto môže viesť k nejakým kontroverznejším nápadom. Takže toto sú niektoré otázky. No a e, môj záver je, že by sme mali viacej experimentovať v súvislosti s crowdsourcingovými metódami, mali by sme implementovať viac platformiem a nemali by sme sa bať zlyhania, pretože som videla mnohé prípady, kedy účasť bola veľmi nízka, ľudia si mysleli, že to nefungovalo, ale z každého experimentu sa poučíte, ako ten ďalší vylepšiť. A myslím si, že takto bude vyzerať aj budúcnosť našej demokracie. Ďakujem. A teraz máme asi 15 minút na diskusiu. Predovšetkým vám poviem, alebo sa chcem pozrieť, či niektorý kolega by sa chcel niečo opýtať. Dobre, pán Darry Kavras. Ďakujem za to, že ste zorganizovali takéto vypočutie, ktoré je veľmi zaujímavé. Hovorili ste o mnohých dôležitých veciach. Ja nesúhlasím v tom zmysle, že si myslím, že ste nehovorili o tej najdôležitejšej veci. Prepačte. Napríklad, myslíte si, že Európska únia musí riešiť problémy, ale nemôže vyriešiť. Dokonca aj pokiaľ budeme sa snažiť, ako to len najviac pôjde. Problém je, ja myslím si, že ma určite chápete, ja nie som euroskeptik, nie, vôbec nie. Avšak Európska únia neexistuje. Je to klub štátov. A pokiaľ toto nezmeníme, tak môžeme toho zmeniť len veľmi málo, pretože korupcia, keď hovoríte o korupcii, samozrejme aj tu máme korupciu určite, ale hovorili ste o pár členských štátoch, špecifických členských štátoch a zaujímalo ma, prečo ste nehovorili napríklad o Španielsku, ktoré je pravdepodobne najskorumpovanejšie v celej Európe, ale o tom sa nebudeme teraz baviť. A potom hovoríte, prečo alebo ako môžu mladí ľudia niečo zmeniť? No nie je dôležité, aby mladí ľudia sem prišli a pracovali tu dobre. Je dôležité, aby boli aktívni v lokálnej a vnútroštátnej politike, pretože sa musia niečo naučiť. A dokonca aj ten online svet, alebo online práca, Hovorili ste o dôležité veci a síce, že máme e, ľudí, ktorí sa vypracovali. A oni môžu si rozprávať o všetkom možnom, sú spokojní so sebou a potom videli, vidíte, prečo sa vypracovali, pretože často nemajú pravdu. My potrebujeme vzdelávanie, potrebujeme kritické vzdelávanie. Kde ho máme? Nájdeme ho v odboroch, nájdeme ho v politickej strane. Niekde by malo byť toto kritické vzdelávanie. No ja viem, že ani starší ľudia nie sú často kritickí, o tom nechcem hovoriť. Ja hovorím o mladých ľuďoch. Čo sa stalo mladým ľuďom? Prepačte, ale musím urobiť pár vecí. Poprvé, musíme sa pozrieť na členské štáty samotné. Tam musí prísť zmena. Toto je ten princíp. Keďže z tohto Európa vychádza, prepačte, mi sa to nepáči. Ja som za komplexnejšiu Európu a za federálnejšiu Európu, áno, ale tak to nie je. A tuto často v našom výbore príde komisia a hovorí, áno, vaši petičníci sa stiažujú, ale to nie je naša vec, lebo toto je v rukách členských štátov v poriadku. A čo ďalej? Nič. Lebo dokonca ani komisia členským štátom nepovie, že by sa mali lepšie chovať. Máte pravdu, keď hovoríte, že európske občanské iniciatívy zatiaľ mali veľké, e, veľmi zlé výsledky. Ja som na tom pracovala, bol som totálne zúfalý, lebo jediná zásadná vec tam bola tie nadvezúce kroky. A čo sa stane, keď táto práca bola urobená a potom to všetko príde sem a komisia povie, fajn, ďakujeme, vám a dokument strčia niekam do aktovky. Ale to je hrozné. Takže my musíme bojovať, musíme zmeniť štruktúru Európskej únie. No a čo týka niektorých vecí, súhlasím, že sú dôležité, ale štruktúra Európskej únie by nemala byť taká, že to je klub štátov, ale Malo by ísť o štáty, ktoré sa vzdajú určitých právomocí, ktoré budú postupovať ako únia. Ako únia by sme boli, prijali migrantov a utečencov, ale vy hovoríte len členským štátom, mali by ste si vziať 2000, e, vy by ste si mali zbrať 500. Dobre, ďakujem za informáciu, neurobím to. Toto nie je Európa, ktorú chcem. A to nemôžeme zmeniť, pokiaľ nezmeníme toto. A proti tomu by sme mali bojovať. Je fajn, že mladí ľudia bojujú za konkrétne veci, že idú na, do ulic a tak ďalej. A ešte prosím chvíľku. Takže je tu veľmi zajímavá vec, alebo by ste podali veľmi zvláštnu vec. Organizácie, občianské organizácie sú veľmi dôležité a musia byť konfrontované s vládami. Ako keby vlády neboli volené občanmi. Ale my sme si zvolili zástupcov do vlády a okamžite sa preorganizujeme a ideme proti nim bojovať. To je druhý dôležitý problém. Ako si zorganizujeme svoju demokraciu? Pokiaľ toto nie je doriešené, to je veľmi dôležitý bod, pretože títo mladí ľudia sú taktiež zastúpení tými, čo, ich zvo- čo si ich zvolili. Pokiaľ nie, tak e, toto je trochu chaos. Takže druhá vec, ako zorganizovať demokraciu a ďalej, ako zmeníme Európsku úniu a členské štáty. Prepačte, že som hovoril dlho. Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Terry Kavras. Viete, že ste si pre seba zobrali väčšinu času, ktorý sme mali k dispozícii ale vieme, poznáme taký fenomén, ktorý sa volá mapsplaining. Ešte ďalší kolega. Ďakujem. Taktiež chcem poďakovať všetkým, čo ste prispeli do, do tejto dôležitej diskusie a súhlasím že mm, čo sa týka riešení, tak tie nemôžu poskytovať rovnaké osoby, ktoré vytvorili problém. Takže hľadať v Európskej komisii riešenie na tieto problémy, to je komplexné, to je ťažké. A taktiež chcem povedať, že súhlasím s tým, že je treba konať Transparency International, takto postupuje, je aktívna a taktiež čo týka európskych inštitúcií, tak tie taktiež potrebujú transparentnosť a my sme sa k tomu zaviazali, ale bohužiaľ nemáme dostatočnú spätnú väzbu na to, aby sme vedeli, ako znovu nastoliť dôveru občanov v Európe. Napríklad čo sa týka toho, že ten, kto spôsobil problém, ho nemôže e, vyriešiť. Tak, taký príklad, my sme minulý týždeň hovorili o Junckerovom pláne, o financovaní, stále hovoríme o peniazoch a povedalo sa, že je treba navýšiť prostriedky pre projekty súvisiace s infraštruktúrou, no ale nie je tam dostatočná transparentnosť a pre občanov a občania potom sa na to nedívajú kladne. Takže myslím si, že takto sa nám určite nepodarí znovu nastoliť dôveru občanov v EÚ. No a tie posledné autorizované projekty, tam vidí, sme videli zase, že tam nie je dostatok transparentnosti. No a na záver, ja som presvedčená, že demokracia a budúcnosť Európy môže byť online, že môžeme využívať nové technológie, platformy. Ja som súčasťou hnutia, ktoré sa narodilo online a dnes občanom sa umožňuje sa vyjadrovať, hlasovať, predkladať e, legislatívne návrhy a rôzne nápady online na národnej úrovni. No a my chceme taktiež zaručiť, aby občania si mohli povedať, ako využiť prostriedky, tak aby sa zaručilo, že tieto prostriedky poputujú na projekty, ktoré prinášajú e, pridanú hodnotu. No ale taktiež je treba zaručiť skutočnú kultúrnu revolúciu. No a toto je naša cesta ku predu, pretože pokiaľ nebudeme pracovať na skutočnej kultúrnej revolúcii a nebudeme sa sústredovať na spoločné statky a na budúcnosť občanov a všetko to prenecháme lobbystom a hospodárskym silám, všetky politické rozhodnutia, tak nenájdeme prosperujúcu budúcnosť pre Európu, ktorá sa bude zakladať na, na spoločnosti. Ďakujem, pani Curtin Darling. Ehm, ďakujem. Zajímavé vyjadrenia. Chcem povedať pár vecí. Pán Palejo. U nás v regióne, v mojom regióne máme veľmi aktívny program eh, mestského twinningu, ktorý eh, financuje eh, jedno generálne komisie. No a my máme taktiež teda veľmi dobré skúsenosti. Avšak, bohužiaľ, toto sa nepremietlo do výsledkov referenda a moje, v mojom regióne sa hlas, hlasovalo 60 ľudí za Brexit. Napriek tomu, že tam bolo veľmi veľa aktivít v každej jednej obci, v každom meste v mojom regióne a v jednom kuse sa o tom rozprávalo, všetci to oslavovali a toto je ten problém s komunikáciou v Európe, že nekomunikujeme dostatočne efektívne, pretože máte veľvyslancov v každej obci, v každom meste, ktorý veľmi zaujímala európska integrácia, kontakt s ostatnými um, európskymi obcami. No ale keď sa ich opýtate na Európsku úniu, tak oni boli rovnako zle informovaní ako všetci ostatní, takže musíme byť veľmi opatrní, čo sa týka využívania sietí na propagandu, ale máme ľudí, ktorí sú aktívni v rámci svojich e, spoločenstiev a tam sa takto môže e, vytvoriť okruh vedomostí, ktorý by sa potom ďalej šíril. Myslím si, že sa to nevyužíva dostatočne. Pán Alvarado, prepačte, že to komolím. Súhlasím s tým, čo ste povedali ako prvé, že ľudia eh, veria alebo dúfajú. Tie predčasné voľby v Británii boli naplánované tak, aby Theresa May si získala veľký a silný mandát pre brutálny Brexit. No ale Taktiež sa tam hlasovalo o tom, v čo ľudia dúfajú a v čo veria do budúcnosti. No a čo týka mladých ľudí, tak ich prišlo voliť veľmi veľa. Skutočne to ich bolo obrovské množstvo, pretože ľudia, mladí ľudia dúfali alebo videli niečo, čo je pozitívne do ich budúcnosti, v čo môžu veriť, dúfať. No a my taktiež si myslíme, že čo sa týka narratívu o európskej budúcnosti, že je treba hovoriť hlavne pozitívne. Často sme hovorili predovšetkým o nezamestnanosti mládeže a pokiaľ by sme alebo sme hovorili o e, využívaní mladých e, ľudí Myslím si, že ich treba naďalej využívať, prácu mladých ľudí, pokiaľ chceme e, budovať dobrú budúcnosť, pretože pokiaľ máme e, neisté pracovné miesta, toto vedie k neistému pocitu obyvateľstva a taktiež e, k, ku klesajúcej miere dôvery. By bolo, bolo by zaujímavé sa pozrieť na to, ako sú nové modely prepojené s ľuďmi, ktorí sa cítia, že nie sú spojení s týmto systémom, cítia sa byť ako takí outsideri, vynechaní. Čo sa týka mladých ľudí, tí by nemali čakať na pozvanie. Vy ste už o tom hovorili, že je dobré, keď vás niekto pozve, aby ste k nemu prehovorili, ale nemohli by sme čakať len na pozvanie. Mladí ľudia by mali začať hovoriť a potom my politici budeme počúvať. No a to čo povedal e, kolega vzadu veľmi vášnivo. Je v poriadku rozprávať o niečom, alebo si niečo písať na Facebooku, alebo tomu dať like, ale like na Facebooku to nie je to isté ako hlas v, volebnej úrne. No a pokiaľ toto posolstvo sa vám podarí premietnúť von, aby ho ľudia pochopili, tak to je zásadné, pretože hlasovať, dostaviť sa k voľbám, toto je zásadné pre budúcnosť mladých ľudí. No a na záver, len taká frustrácia z mojej strany. Za každým, keď hlasujeme o rozpočte, tak prídu pozmeňujúce návrhy, ktoré chcú väčšiu transparentnosť ohľadom všeobecných výdavkov, ohľadom e, príspevkov poslancom. No ja si myslím, že je hanebné, že hovoríme o boji proti korupcii, o transparentnosti, ale keď sa pozriete, kto ako hlasuje, tak len rozprávame, ale nekonáme. A myslím si, že preto ľudia často nedôverujú europoslancom alebo inštitúciám. No a pokiaľ sa toto nezmení, tak budeme mať tuto v parlamente taktiež problémy, pretože my tu taktiež musíme vykonať určité zmeny, pokiaľ chceme transparentnosť. A moja politická strana v Spojenom kráľovstve už roky, už deka, už celé 10 ročia robí audit našich vlastných výdavkov. Robíme to dobrovoľne, pretože si myslíme, že by sme mali byť zodpovední, pretože sú to verejné e, peňažné prostriedky a my sme zodpovední za to, ako ich vynakladáme. Takže toto chcem podať aj kolegom. Tuto v parlamente sme pokrytci, hovoríme tu o väčšej miere transparentnosti, ale zásadné je sa aj príslušne chovať a nielen rozprávať. Takže prosím, bojte naďalej a my vás podporíme. Prepačte, mám už len 5 minút. Takže Máte každý jednu minútu, keď sa chcete vyjadriť tomu, čo povedali kolegovia, pretože by som na záver potom ešte chcela dať slovo pánu predsedovi a taktiež ja by som ponúkla môj záver k tomuto všetkému, takže každý iba jednu minútu, len stručne. Ďakujem, len stručne my dobrovoľne vydáme taký firewall medzi projektami, ktoré podporujeme a ktoré nechce, aby sa zmenili na nejaké stroje propagand, na propagandu. Máme iniciatívy, ktoré nechcem, aby sa stali nejakými oficiálnymi oznamenaniami, ale je pravda, že to musíme doplňať s dostatočnými informáciami. No a je tu vlastne sieť priamých európskych kontaktných miest naprieč celým kontinentom, kde chceme informovať európskych občanov a všetkých, ktorých zaujíma Európska únia. Toto musí ísť ruka v ruke a súhlasím, že správne informácie v správnom formáte by mali byť k dispozícii. Stručne Páči sa mi vaša energia, ale od e, zmluvy, Maastrichtskej zmluvy vy ako európsky zastupcovia máte e, povinnosť viesť e, rozhovor s európskymi občanmi, takže nielen na národnej a regionálnej úrovni. Ale ešte ďalšie veci. Myslím si, že vy ste veľmi dobre hovorili o, európsky, o programe Európa pre občanov. Keď sa pozrieme a porovnáme to s Erasmom, tak vidíme, že Európa pre občanov skutočne, že sa nám tam darí rozvíjať európsku identitu. Je treba naďalej takto pokračovať v dobrej práci, pretože nikto alebo len málo ľudí, ktorí sa zúčastnili e, Erasmu, by hla, podporili Brexit, pretože Brexit je, e, tento program vás toľko zmení, že sa zamilujete do Európy. Čo sa týka inštitucionalizácie, e, účasti v spoločnosti. Rada Európy, tam sa im to podarilo, mali dobré nápady. Myslím si, že EÚ by sa v tomto zmysle od nich mohla poučiť. Áno, a súhlasíme, mladí ľudia sa musia naďalej organizovať, ale vy ako parlament máte zodpovednosť otvárať priestory pre mladých ľudí, pretože mladí ľudia sa organizujú, keď vedia, že je tu nejaká nádej a keď sa cítia, že majú nejakú moc, ale vy máte zodpovednosť správneho hľadiska v súlade s mluvami nie len mňa pozvať, ale vytvárať priestory pre mladých ľudí, pretože tí sú podzastúpenou skupinou. Takže dúfam, že tak bude môcť ísť. Ďakujeme, pán Alvarado. Ešte máme jednu petíciu, ktorou sa musíme zaoberať, takže prosím, vaša minúta. Ďakujem. My budeme naďalej bojovať. Je frustrujúce, nie len čo týka absolutória, ale aj všeobecných výdavkov, že tam všetci len veľmi rozprávajú a keď majú začať konať, tak naraz nič. A niečo k tomu, čo ste povedali vy, povedali ste, že sa, nám, že sa vám dá zvláštne, že, na, že si niekoho zvolíme a potom občanská spoločnosť začne stiažovať a bojovať. Myslím si, že aj zastup, e, zastúpenie v rámci demokracie nevyzerá len tak, že každých 4-5 rokov si odvolíte a potom zase nič. Takže medzi tým občianská spoločnosť samozrejme môže byť aktívna. Ďakujeme. Len stručne. Ja som taktiež európskou federalistou. Pokiaľ by ste ma boli pozvali pred dvomi rokmi, tak som pre nich aj pracovala. Ja by som vám bola povedala dnes v tom prípade niečo alebo vtedy niečo iné. Myslím si, že je treba zlepšiť eh, demokraciu v Európe je treba zaistiť eh, priamejšiu účasť zo strany občanov a v mojej prezentácii som hovorila, že technológia toto umožňuje do veľkej miery. No a myslím si, že také môžeme využívať technológie nielen pre aktívnu účasť, ale preto by sme pochopili, čo ľudia hovoria online ľudia, ktorí sa nezúčastňujú priamo na vytváraní politiky. Teda my monitorujeme to, čo mladí ľudia hovoria, ale oni sa zároveň aktívne nezúčastňujú na tvorbe tejto politiky. Takže majú mnohé možnosti, sú tu mnohé možnosti, ktoré môžu zaistiť lepšiu aktívnu účasť občanov na vytváraní politiky. Ďakujem veľmi pekne z mojej strany, len moja krátka úvaha. Musíme jasne hovoriť, musíme byť jasní, keď hovoríme o transparentnosti. Lobizmus nie je len zaujímavou skupinkou, to je oprávnené, legitimné byť eh, lobbystom, pretože lobizmus existuje, napríklad lobbysti za víno v Španielsku, to je normálne, ale my potrebujeme tieto informácie zo všetkých, ktorí eh, sa toho zúčastňujú zúčastňujú všetky informácií, títo lobbysti musia byť zaregistrovaní a to je vlastne len spôsob, ako sa tieto akcie sledujú. Takže mm, pokiaľ ide o mládež a mladých ľudí, e, naozaj teraz sa situácia úplne zmenila. Teraz hovoríme o mladých e, vodcov, e, vodcov Európy. Macron, ten nemá ešte ani 40 rokov, takže toto sa všetko úplne zmenilo a teraz hovoríme o tých ľuďoch v Európe, ktorí mm, sú okolo okolo 40 A toto je tá nová generácia, takže zamyslíme sa nad tým, pretože na jednej strane hovoríme o tom, že e, musíme znížiť e, ten e, vek, kedy možno voliť na 16 rokov. Dobre, musíme sa na tým všetkým zamyslieť. Takže musíme sa tu zúčastňovať demokratickejším spôsobom v celom inštitučnom živote alebo hlasovať elektronicky. Hlasujme elektronicky, to je tá zmena. Takže naozaj keby sme hlasili, hlasovali alebo volili eh, elektronicky, tak by sme zvýšili účasť na voľbách aj v referendách, ale nie len eh, v referendách, ktoré nie sú záväzné. Takže ja by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať a teraz už odovzdám slovo pánu predsedovi na poslednú minútku. Nie, neustávo nič iné, len sa poďakovať všetkým panelistom, bolo to perfektné. Povedať jednou jedinou vetou priateľovi Terry Cabrasovi, že som na ich strane. Demokracia je oveľa viac, než len voľba politickej elity. Bez silnej občianskej spoločnosti nemáme šancu. A ďakujem pekne aj Beatrice a Jude za excelentnú spoluprácu. Bolo to krásne, perfektné. Ďakujem pekne. Dámy a páni, máme 10 minút, aby sme dokončili dnešný program. Je tým prerokovanie petície číslo 98 z roku 2015. Vítam pani Mariu Simonu Bellini a Elenu Piantanidu. Môžem im dať 7 minút na prezentovanie petície, prosím. Eh, dobrý deň, želám všetkým a veľmi pekne ďakujem za to, že eh, ste nás dnes sem pozvali. Teraz to bude naozaj mimoriadne ťažké, aby som vám za niekoľko minút porozprávala, čo sa udialo od 17. septembra 2015. My sme obdržali a vzali na vedomie odpoveď ministerky zdravotníctva. Teda, ako som povedala, máme odpoveď ministerky zdravotníctva a za 1,5 roka, teda od pani Lorencín sme obdržali túto odpoveď, ale zatiaľ sa už zmenilo veľmi veľa, pokiaľ ide o tieto osoby, ktoré poskytujú domácu opateru. Pani Lorencin povedala, že táto téma e, spadá pod ministerstvo práce a to som vlastne nepochopila, ani to nechcem chápať, pretože naša petícia e, sa e, zameriava na dodržiavanie ľudských práv, na tie osoby, ktoré poskytujú domácu opateru a tu nejde len o to, aby sme zabezpečili čili zdravotníckú starostlivosť. Tu je veľmi dôležitý aj prístup k tejto eh, zdravotníckej starostlivosti. A pani Lorencín povedala, že všetkým je umožnené tento prístup k zdravotníckej starostlivosti, ale to nie je možné, keď my sa nepostaráme, alebo keď nemôžeme a nechceme prenechať naše závislé osoby štátnej zdravotníckej starostlivosti, tak musíme sa starať e, o nich my, alebo ich potom dať e, do štátnej starostlivosti a tieto otrasné obrázky, ktoré tu vidíte, toto zaznamenali bezpečnostné služby a toto sú vlastne veci, ktoré sú na dennom poriadku, e, násilné zaobchádzanie, ktoré tu vidíme títo bezmocní ľudia, ktorí toto zažívajú v týchto zariadeniach a my im chceme poskytnúť alternatívu a to domácu opateru, to je veľmi ťažké, pretože e, potom by sa dostali títo ľudia do podobnej situácii. Vy by ste dali svojich rodinných príslušníkov do takýchto zariadení? No a teraz toto sú ďalšie obrázky eh, z našej kampane a už desiatky tisíc toto podpísali, e, túto petíciu a tu ide o to, aby tie osoby, ktoré poskytujú domácu opateru, boli lepšie podporené zo strany politikov. E, teraz sa vrátim k tej ministerke zdravotníctva. Jej nebolo vôbec jasné, že nám nejde vôbec o to, aby nás podporili finančne a že nechceme tieto, aby tieto osoby boli platené, ale my chceme, aby tieto osoby mali prístup k základným ľudským právam a k základnej sociálnej podpore. A tu ide o, o tú, teda ona nám odporúčila tento fond e, pre tieto osoby, ktoré sú závislé a potrebujú opateru, ale nám nešlo o tento fond, nám nešlo o tieto, túto finančnú podporu. To nie je to, čo my chceme. My nemáme e, to, tento handicap, my máme iné úlohy a my práve chceme, aby našim rodinným príslušníkom neboli odňaté prostriedky, na ktoré majú nárok. My žijeme v štáte blahobytu a mm, Iste viete, že onedlho sa budú konať voľby a my chceme pretlačiť zákon, ktorý by podporil tieto osoby, ale to bude až v roku 2019. Čiže doteraz sme sa nedopracovali zhode vzhľadom na definíciu týchto osôb, ktorí poskytujú domácu opateru. A Vieme, že budeme mať voľby v prvých mesiacoch roku 2018, možno aj skôr, keď sa politická klíma nezmení. E, takže začne teda táto volebná kampaň a to vlastne v Taliansku trvá celé mesiace ešte pred samotnými voľbami a to upriami pozornosť úplne iným smerom a nikto sa nebude zaoberať ochranou takejto e, minority a toto je pre nás dôležité, pretože už 20 rokov sa nič neobdialo, stále sú to len návrhy a návrhy na nové zákony, potom sa o nich rokuje strašne dlho, talianskom parlamente to znovu bude tak, že tieto základné ľudské práva ostanú bez ochrany. A mm, to, čo sa deje v Taliansku, my sme mali v roku 2011 reformu sociálneho zabezpečenia, ale tí ľudia, e, ktorí majú aj dlhú dobu dožitia, musia teraz v Taliansku veľmi dlho pracovať. A my sme videli, že aj tieto osoby, ktoré poskytujú domácu opateru, v priemere žijú o 17 rokov menej ako ostatní ľudia na základe toho, že majú strašný stres, keď poskytujú túto opateru a vôbec majú zlé podmienky pretože oni pracujú 24 hodín denne v rámci tejto opatery, e, podporujú tieto osoby, ktoré si vyžadujú opateru, čiže je to práca naozaj 24 24 hodín denne, do dôchodku môžu ísť až v 70 ale zrazu náš parlament zvýšil dôchodky vdov, e, ktoré sú vdovy po poslancoch a mm, tiež môžu ísť skôr e, do dôchodku žurnalisti, ale to je neporovnateľné s tou prácou, ktorú robíme my. Ehm, pokiaľ ide o e, predčasný odchod do dôchodku, toto je experiment, ktorý by mal e, byť realizovaný v roku 2018, má byť do neho zapojených veľa ľudí a má sa to robiť, kým nebudú vyčerpané všetky prostriedky. Týka sa to ľudí, ktorí majú v súčasnosti 62 rokov a ktorí pomáhajú príslušníkom rodiny nejakých 6 mesiacov, ale to nie je dostatočné na to, aby sa e, poskytovateľom starostlivosti zlepšila situácia a aby sa vytvorili náležité podmienky. A napokon, v septembri 2015 sa mnohí spýtali, koľko máme v Taliansku takýchto poskytovateľov osobnej starostlivosti. Nám sa nedarilo získať tieto údaje, pretože títo, týchto ľudí, títo ľudia nie sú známi. V Taliansku nie sú poskytovateľi osobnej starostlivosti nejakým spôsobom evidovaní zákon e, túto situáciu sa snaží regularizovať. My sme vychádzali z toho, že e, sú asi 3 milióny ľudí, ktorí e, potrebujú takúto starostlivosť od ľudí, ktorí majú vážne zdravotné postihnutie po ľudí, ktorí trpia napríklad herniov. V Taliansku je potrebné zabezpečiť, aby poskytovali poskytovateľi osobnej starostlivosti mali eh, nárok na svoje vlastné základné práva, a aby mali priestor na osobnú sebarealizáciu, čo sa im doteraz upieralo. Taliansko sa v tomto smere stáva krajinou tretieho sveta vzhľadom na veľký počet týchto zraniteľných občanov. Máme pani Kozlovskú. 4 minúty vám môžem dať. Prosím. Thank you. Um, the Uh, ďakujem. Európska komisia si uvedomuje tieto ťažkosti a problémy, ktorým sú vystavení poskytovateľi osobnej starostlivosti v Taliansku. Uh, vypočuli sme si sťažnosť na to, že príslušné ministerstvo nezabezpečilo odozvu na uh, sťažnosť. Preto sme e, v Taliansku e, je potrebné túto situáciu zlepšiť. Komisia pripomína, že nedávno bol spustený Európsky pilier sociálnych práv, ktorý predpokladá aj prístup k kvalitnej a finančne dostupnej osobnej starostlivosti v dlhodobom meradle. Cieľom je prekonať prekažky týkajúce sa prístupu k trhu práce nie nielen e, rodičov, ale aj ostatných osôb, ktoré poskytujú takúto osobnú starostlivosť e, malo by sa to diať formou flexibilných e, pracovných zmluv a takisto zisťovania údajov a poskytovania kvalitných a dostupných e, e, služieb pre poskytovanie starostlivosti. E, talianský parlament by teda mal legislatívnym spôsobom uznať a poskytnúť podporu týmto poskytovateľom osobnej starostlivosti. Závisí to aj od talianského regiónu a je potrebné tieto veci vyjadriť kolegyne talianske chcú sa vyjadriť, takže 3 a 3 minúty môže byť? Prosím. Sì, grazie. No, io volevo soltanto eh, aggiungere poche parole perché mi sembra che la... Áno, ďakujem k tej otázke základných práv. Myslím si, že tu všetko hovorí samo za seba. Je potrebné, aby sme si uvedomili a uznali, že je tu e, veľká, veľký problém v našom zdravotníctve zdravotníckom systéme. Náš systém zdravotnej starostlivosti je v zásade veľmi dobrý, ale tuto je jedna oblasť a to poskytovanie osobnej starostlivosti v domácnosti je tu veľký problém, pretože napríklad keď majú e, nejaké e, zdravotnícke, keď majú tieto osoby potrebu dlhšej starostlivosti, napríklad po nejakom lekárskom výkone, tá tak e, je problém im zabezpečiť túto dlhšiu starostlivosť v rodine, pretože sú prepustení z nemocnice rovnako ako všetci ostatní. Zaťažuje to a ovplyvňuje to život celej rodiny. Ehm, ak napríklad E, uvažujete o tom, že dieťa, zdravotne postihnuté dieťa dáte do školy, tak to dieťa môže síce navštevovať školu, ale e, vo väčšine prípadov e, má problémy a nemôže navštevovať tú školu rovnako dlho ako ostatné deti a rodičia majú problém, ako zabezpečiť starostlivosť o takéto dieťa v tom zvyšnom čase. Myslím si, že je potrebné, aby sme túto petíciu ponechali otvorenú, aby sme mohli vyvíjať tlak na talianské inštitúcie s tým, aby poskytli konkrétne odpovede a aby riešili problém problém. E, je to len mal, vyžaduje si to len malú časť štátneho rozpočtu, ale pre veľmi veľký počet ľudí to znamená, že ich život je v podstate neznesiteľný. A existuje celá e, rada, celý rad e, konkrétnych opatrení, ktoré by bolo možné prijať s tým, aby boli uznané potreby poskytovateľov osobnej starostlivosti, e, aby, mohlo, aby sa mohla zabezpečiť e, navšteva normálnych škôl, normálnych inštitúcií e, zdravotne postihnutých detí, ale tam sa naraže na problém nedostatku špecializovaného personálu, ktorý by sa mohol starať a poskytovať služby týmto takýmto deťom. Čiže myslím si, že túto petíciu treba ponechať otvorenú. Sí, grazie, prezidente. Anche io voglio chiedere... Ďakujem, ďakujem, eh, pán predseda. Ja by som takisto chcela vyzvať, aby táto petícia zostala otvorená, pretože eh, predkáteľia petície a poskytovateľia osobnej starostlivosti čakajú už 20 rokov. Už 20 rokov čakajú na to, že bude uznané ich postavenie Ehm, a malo by sa uznať, že majú práva, majú základné práva, právo na zdravie, právo na odpočinok, právo na spoločenský, sociálny život, ktoré sa im upierajú. Ehm, skutočne ma veľmi hnevá reakcia ehm, nášho ministerstva zdravotných zdravotníctva e, nereaguje na e, sťažnosť, ktorá bola podaná pred e, rokmi a tá odpoveď, ktorú sme dostali, je, je nepriateľná, pretože v zásade sa zbavujú zodpovednosti, ktorú prenašajú na ministerstvo práce. dúfam a vyzývam výbor, aby naďalej využíval svoj politický tlak, ako aj dostupné nástroje na ovplyvnenie postoja talianskej vlády, e, tak aby bol prijatý a minimálne, aby sa začala rozpráva o existujúcom návrhu zákona. Mohli by sme prípadne poslať ešte je, ďalší list ministrom, to znamená min, ministrovi zdravotníctva, ako aj ministrovi práce a sociálnej politiky. E, e, a e, myslím si, že na tomto sa môžeme zhodnúť. Navrhujem nasledovné riešenie Pani Beliny, chcem jasne povedať, že Európsky parlament je na vašej strane. Podporíme túto iniciatívu. Takže poprvé petíciu necháme otvorenú. Po druhé, napíšeme list talianským autoritám, talianskej vláde, v ktorom liste napíšeme, že nie sme spokojní s ich odpoveďou, nie sme spokojní s doterajším, doterajšou rýchlosťou celého procesu a požiadame ich, aby urýchlili prijatie takej legislatívy, ktorý bude riešiť váš problém. Toľko môžeme asi v tejto chvíli urobiť. Pýtam sa aj stené kolegyne, je pre nich je to priateľné? V poriadku. Vám jednu minútu môžem dať na záver, prosím. E Budem veľmi stručná. E, chcela by som len vyjasniť jednu vec. E, keď sa stretneme na budúce, Dúfam, že, sa, že si budeme môcť vypočuť e, nejaké riešenie. E, čiže budeme čakať na e, nejaké riešenie. Ja nečakám, že by italianský parlament mal tlačiť na prijatie niečoho, čo nie je v kompetencii EÚ. My len žiadame o to, aby sa dodržiavali ľudské práva. Myslíme si, že toto je skutočne kompetencia kompetencia tohto parla- nášho parlamentu. A ja by som chcela zdôrazniť jednu vec. Hovorilo sa tu o niektorých regionálnych právnych predpisoch, ktoré boli v Taliansku prijaté. E, tieto potom prevzali aj niektoré iné e, územia, ale tým sa nerieši problém e, poskytovateľov osobnej starostlivosti v rodine. Tam sa hovorí napríklad o tom, že by osoby mali mať e, nárok na jeden deň e, e, platenej starostlivosti, ale na to nie sú vyčlenené rozpočtové prostriedky. Takže prosím, keď sa na budúce stretneme, prosíme, aby tie odpovede naozaj súviseli s tým, o čo my žiadame. Ďakujeme za vašu pozornosť a ďakujeme za to, čo hodláte urobiť, pretože pre nás je rozhodujúce, aby táto petícia zostala otvorená, a pretože takýmto spôsobom by parlament mal skutočne začať pracovať na tejto závažnej záležitosti. Ďakujem. Ja, takže petícia ostane otvorená a budeme postupovať tak, ako sme sa dohodli. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem všetkým za konštruktívnu spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem aj tlmočníkom, aj za tie plus minuty a týmto dnešné rokovanie uzatváram. Ďakujem pekne.